Uh, vážení kolegové, máme veľmi nabitý program, máme obmedzený čas našej schôdze, teda chcem vás všetkých požiadať, aby ste sa posadili na svoje miesta, aby ste sa utíšili a rada by som privítala vymenovaného komisára pána Réna na našom dnešnom vypočutí na výbore pre menové hospodárske otázky. Máme jedinečnú e, kompetenciu v tomto smere vo vypočutí tohto komisára a všetky otázky budú klásť členova výboru ECON. Menovaný komisár nám predložil písomné odpovede na e, základné otázky a písomné odpovede ste dostali všetci, teda všetci členovia výboru vo všetkých jazykoch. E, prosím, utište sa, aby som mohla pokračovať. Menovaný Komisári budú vyhodnocovaní na základe svojich všeobecných kompetencií, e, európskeho zanetenia i osobnej nezávislosti, vedomosti v oblasti svojho portfólia a komunikačných schopností. Ešte by som rada v stručnosti pripomenula postup toho vypočutia. Je to generické vypočutie, ktoré e, by malo byť schválené a mali by sme sa držať tohto postupu vo všetkých vypočutiach. Najskôr nám pán menovaný komisár predniesie svoje úvodné vystúpenie v priebehu zhruba 10 minút. Potom eh, budú členovia klásť otázky. Na úvod eh, vystúpi jeden zástupca za každú politickú skupinu. Dnes máme priestor na 32 otázok, ktoré eh, budú klásť jednotlivé politické skupiny. Načasovanie týchto otázok je také, že každá osoba, ktorá bude klásť otázku, má k dispozícii jednu minútu maximálne na svoju otázku. Otázky musia byť musia pozostávať iba z jednej jedinej otázky, nemôžu obsahovať viacero otázok, pretože inak eh, to zamietneme, totižto menovaný komisár bude mať iba dve minúty na to, aby odpovedal na takúto otázku a nie je férové očakávať, aby počas dvoch minút bol schopný odpovedať na niekoľko otázok zároveň. Ďalej je možné položiť dodatočnú otázku. Musí sa týkať tej istej témy a musí sa týkať odpovede, ktorú predniesie menovaný komisár. Ak nebude nič konkrétnejšie, potom môže osoba, ktorá kladie otázku, požiadať o podrobnejšie vyjadrenie sa k položnej otázke. Prosím, nehovorte príliš rýchlo, pretože E, ja by som vás potom musela prerušiť a musela by som vás požiadať, aby ste spomalili. Keď uvidíte, že bude mávať týmto žltým papierom, bude to znamenať, že hovoríte príliš rýchlo. Chcem vás požiadať, aby ste spomalili. Chcem však ušetriť čas a nechcem vás prerušovať, preto bude mávať týmto žltým papierom. E, keď vyprší váš rečnícky čas, vás vypnem stlačím tlačidlo, zaznie zvukový signál a to bude znamenať, že sa chystám vám vypnúť mikrofón. Po tomto kole otázok bude mať menovaný komisár možnosť vystúpiť so svojím záverečným vyhlásením zhruba v priebehu 5 minút. Predtým, ako dám slovo pánovi Rénovi, Rada by som ešte v krátkosti sa vyjadrila k tomu, že výbor EKON chce oceniť vašu ochotu, e, ktorú ste dokázali vo vašich písomných odpovediach a to v súvislosti s tým, že ste úzko spolupracovať s Európskym parlamentom vo všetkých oblastiach. Chceme zdôrazniť dôležitosť informovanosti a e, zasielania informácií o legislatívnych a nelegislatívnych dokumentoch parlamentu a výborom a to včas, tak aby bolo možné venovať sa všetkým riadnym legislatívnym postupom. Je dôležité mať to na pamäti nielen vzhľadom na témy, ktorým sa budeme venovať, ale aj na otázky, o ktorých často vy viete a my o nich nevieme. Boli by sme radi, keby ste sa snažili v tomto smere vyhovieť nám. Po druhé, makroekonomická politika, plán obnovy a stratégia Európskej únie do roku 2020 budú veľmi dôležité v tomto mandáte. Počas finančnej krízy traja komisári, ktorí mali na starosti hospodárske otázky, finančné trhy a konkurencie, konkurenciu, museli úzko spolupracovať a dúfame, že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Výbor ECO nesie zodpovednosť za všetky tieto politické oblasti a chce sa zúčastňovať vypracovania legislatívy v tomto smere. Teda chceme vás požiadať, aby ste sa podielali v začlenovaní nášho výboru do tejto legislatívnej činnosti v tejto oblasti. No a napokon tento výbor už diskutoval o tom, že nie je príliš veľké rozdelenie medzi makroekonomickými otázkami a finančným riadením. A preto chceme sa uistiť, že vnímate tieto oblasti ako prepojené. Toto boli také tri hlavné body, ktoré som chcela zdôrazniť na úvod zo svojej pozície ako predsedničky tohto výboru. Mm, Zrejme bude možnosť vyjadriť sa k ním ešte neskôr v priebehu tohto vypočutia. Teda teraz už nebudem viac zdržovať a dám slovo pánovi Rénovi, aby sa ujal slova, aby predniesol svoje úvodné vystúpenie. Ďakujem pani predsednička, dámy a páni dámy a páni. Na zvedok chcem vyjadriť svoju radosť z toho, že môžem byť e, pri vás. Pretože počas môjho členstva v Európskom parlamente som bol podpredsedom a členom tohto výboru pre menové a hospodárske otázky. Hospodárska menová únia je jeden z pilierov, ak nie jediný, ten najdôležitejší pilier sociálnej, e, sociálneho trhového hospodárstva v Európe. Ja sa cítim zaviazaný e, cieľom tejto politiky. Potrebujeme stabilný rámec, ktorý vytvorí podmienky pre udržateľný rast a blahobyt pre všetkých. Európsky parlament v tejto oblasti zohráva kľúčovú úlohu. Preto partnerstvo medzi komisiou a parlamentom predstavuje e, oblasť obrovského významu. Ide o to, aby sme robili to, čo od nás očakávajú v týchto krízových časoch naši občania. Ide o to, aby sme vytvorili perspektívy pre budúcnosť, pre pracovné miesta, pre blahobyt, pre rast a stabilitu. Dámy a páni, ako zodpovedný komisár za hospodárske a menové záležitosti. Ak tak dovolíte, Mojím cieľom je oživiť rast a zamestnanosť v Európe. Na to, aby sme to dosiahli, musíme sa zamerať na tri oblasti prioritné. Poprvé, musíme posilniť koordináciu hospodárskych politík, hlavne s cieľom dobre skoordinovať stratégie oživenia a ukončenia štátnej pomoci. V tomto kontexte nová stratégia Európa 2020 je potrebná na to, aby sme mohli zmobilizovať všetky e, zdroje rastu a zamestnanosti, ktoré sú len možné, aj vzdelávanie zelené technológie na to, aby sme stáli pri Európe v jej ďalšej fáze hospodárskeho rozvoja. Po druhé, mu musíme stabilizovať verejné financie v nadchádzajúcich rokoch. Vyžiada si to veľa dôslednosti už v krátkej budúcnosti. Samozrejme, finančné a rozpočtové stimuly boli a ešte aj sú potrebné, tak ako to dokázali nedávne čísla nezamestnanosti, ktoré predstavujú 10 Ide o to poskytnúť naďalej finančné prostriedky podnikom a občanom, aby, eh, mohlo, aby mohla fungovať eh, ekonomika, ale znižovanie e, verejného dlhu je potrebné, pretože je neudržateľný hlavne vo svetle demografického starnutia v Európe. A tretia oblasť. Musíme e, zjednotiť našu európsku reprezentáciu e, na celosvetovej hospodárskej scéne. Je to potrebné na to, aby sme mali skutočný vplyv na reformy, finančnej e, regulácie a e, celosvetovej hospodárskej správy. Dámy a páni, dovolte, aby som sa teraz chvíľu zdržal pri tom, ako, ako chcem dosiahnuť tieto priority. Myslím, že udržateľný rast a zamestnanosť môžu byť e, založené iba na makroekonomickej stabilite. stabilite. Všetky tri priority rast, stabilita a celosvetová správa sú preto veľmi úzko previazané. Pakt stability a rastu nám poskytuje rámec na konsolidáciu verejných financií prostredníctvom koordinovanej stratégie ukončenia štátnej pomoci výrazný fiskálny stimul bol e, potrebný počas, krí, počas krízy, ale treba túto pomoc vedieť aj ukončiť, keď bude vhodný čas. Ale to bude samozrejme iba vo chvíli, keď rast bude e, na zdravom základe. Potom je tu koordinácia politík v rámci paktu a toto treba zlepšiť. E, to bude uľahčené Lisabonskou zmluvou. E, vyžaduje si to dôslednejší dôslednejší dohľad, tak ako to dokázal nedávny vývoj v Grécku. Pracujeme e, s gréckými úradmi a očakávame, aby vytvorili úplný a konkrétny balík hospodárskej obnovy s konkrétnymi opatreniami. Kríza taktiež ukázala, že e, máme e, vákum v oblasti dohľadu systémových rizik a preto Európsky E, Európska rada pre systémové rizika bude musieť zaplniť túto medzeru. Potom ďalšie účinné opatrenie je e, poskytovanie spolahlivých údajov aj o národných e, účtoch. A toto je úloha štatistického systému aj Eurostatu. Funguje to dobre, ale sú tu problematické miestnosti, pardon, miesta, ktoré musia byť e, odstránené. Hospodárska stabilita v Európe môže taktiež byť posilnená e, postupným rozšírením eurozóny a ja sa tomuto chcem venovať na základe existujúcich a dobre známych pravidel, ktoré majú zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie. E, pripomeňme, že pakt je o stabilite a o raste. Stratégia EU 2020 sa preto zameria na rast tým, že opäť zdynamizuje hospodárstvo Európy. E, mechanizmy dohľadu paktu môžu byť použité aj v rámci tejto stratégie EU 2020 a zabezpečia tak jej úspech. Vy ako európsky poslanci tohto výboru zohráte dôležitú úlohu pri formovaní tejto stratégie. Na zmodernizovanie našej, našeho hospodárstva v súlade s EU 2020 musíme zvýšiť investície a taktiež zintenzívniť inovácie. Vzhľadom na e, fiškálne obmedzenia musíme mať finančné nástroje, ktoré kombinujú verejné aj súkromné zdroje financií. Ak ma potvrdíte v mojej funk- funkcii, tak okamžite spustím hodnotenie nástrojov spoločenstva, ktoré sa zameriavajú na financovanie priorit EU e 2020 v rámci e, nástrojov EIB Európskej investičnej banky a to s cieľom zabezpečiť financovanie týchto cieľov. Vo všetkých e, týchto oblastiach, ako aj v iných politických iniciatívach, ktoré stoja v mojich písomných odpovediach, vedzte, že chcem úzko spolupracovať s vami a s vašim výborom. Dámy a páni, na záver Dovolte, aby som povedal, že ako bývalý poslanec tohto parlamentu a váš blízky spolupracovník za posledných 5 rokov som sa naučil, že EÚ dosahuje najlepšie výsledky, keď parlament a komisia spolupracujú ako spojenci. Ekonomická recesia niekedy pretláča krátkodobé záujmy eh, dopredu, ale musíme tomu odolať a e, bude to naša spoločná úloha obhajovať e, záujmy e, európskych občanov. Vy ste sa pýtali, čo ma poháňa. Dovolte, aby som vám povedal nasledovné. Chcem naozaj dosiahnuť prosperujúcu a spravodlivú Európu, tak ako vy. Som si vedomý, že moje portfólio predstavuje obrovskú zodpovednosť v týchto ťažkých časoch a určite to nebude ľahká práca, ale určite to bude veľmi zmysluplná misia. A ešte v neposlednom rade, keďže e, sme na krížovatke, e, môžeme konať odhodlania spoločne v záujme európskeho hospodárskeho politického obnovenia, alebo e, môžeme riskovať ekonomickú stagnáciu a politickú irrelevantnosť. Ako e, členovia Európskeho parlamentu a komisie máme spoločnú zodpovednosť na to, aby oživenie Európy bolo skutočnosťou. Takže vedzte, že sa teším na spoluprácu s vami na to, aby sme mohli túto výzvu zvládnuť spoločne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste to zvládli v limite. Prvá otázka e, mne je PP, pán Gozes. Merci, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, dovolte, aby som vám zaželal v mene mojej skupiny eh, všetko dobré, pretože vy ste teraz prvýkrát pred našim výborom ako dezignovaný komisár a eh, my vám s kolegami položíme rôzne otázky, ktoré sa budú týkať eh, všeobecných línií vášho programu. Takže úvodom Mm, sa vrátim k niektorým informáciám, ktoré uvádzate. E, veľmi brutálne sa vás chcem spýtať, ako chcete sklpiť e, zdravé verejné financie, ktoré neohrozia budúcnosť s realizáciou potrebných akcií na ukončenie štátnej pomoci a obnovy hospodárskeho rastu. Ďakujem za odpoveď. Pán Ren. Ďakujem pán Goze za túto veľmi relevantnú otázku. Naozaj je e, zásadné e, zdôrazniť, že tieto dva ciele, rast a ukončenie štátnej pomoci, sa navzájom nevylúčujú. Naopak, doplňujú sa. A Zdravý udržateľný rast si vyžaduje taktiež zdravé verejné financie. Nadmerné deficity a e, prílišný dlh e, si vyžadujú ďalšie a ďalšie prostriedky našich vlád a pritom e, splácanie ohrozuje možnosť financovať iné priority, ako napríklad vzdelávanie, výskum a sociálne výdavky. Je teda pre, preto veľmi dôležité preorientovať e, naše e, financie udržateľným spôsobom, aby sme udržali e, úroveň financovania v Európe. A preto Pakt stability a rastu je nástroj, ktorý umožní vrátiť sa k zdravým a udržateľným verejným financiám. Ale musíme taktiež myslieť na investície do hospodárskeho rastu a aby sme to mohli sklbiť, je e, nevyhnutné zlepšiť kvalitu našich verejných výdavkov a vytvoriť finančné e, nástroje, ktoré práve dokážu sklbiť finančné a súkromné financovanie. A to s cieľom dosiahnuť e, maximálne výsledky v oblasti rastu a teda zaručenie zdravých verejných financií. Euh, Nož a preto, pán komisár, sa pýtam, čo očakávate od e, práce mimoriadného výboru na tému krízy. Tomu predsedá náš kolega Wolf Kritz. Euh. Ďakujem pekne committee will be playing very important. výbor bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu a chcem úzko spolupracovať s týmto výborom pod vedením pána Klinceho. Myslím si, že by bolo dôležité, aby sme sa spoločne snažili o to, aby sme našli čo najoptimálnejší balíček politiky, ktorý by umožnil udržateľné verejné financie, ale zároveň zabezpečila investície do hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Bude to nelahká úloha, pretože ako vieme, máme pred sebou stratégie úniku v nadchádzajúcich rokoch, ktorými sa bude, musíme venovať, musíme obnoviť naše verejné financie, ale taktiež musíme bojovať za verejné aj súkromné investície na to, aby sme podporili zamestnanosť. Chcem úzko spolupracovať s týmto výborom pod vedením pána Klimca, ale taktiež s týmto výborom, výborom EKOM, pretože on bude zohrávať dôležitú úlohu v tomto boji. Ďakujeme. Ďalšia otázka v mene e, skupiny socialistov a demokratov, pán Bulman. Dobrý deň, pán Ren, aj v mene socialistov a demokratov. Chcem vás srdečne privítať na našom výbore. Snažíte sa o centrálnu funkciu v týchto neľahkých hospodárskych časoch e, rád by som predniesol jednu poznámku. Keď sa nič neudeje, nič rozhodujúce neudeje, tak na konci tohto funkčného obdobia, o ktoré sa snažíte, naša celková výroba v priemyselných krajinách ešte stále bude na úrovni pod, úrov, pod úrovňou spred začiatku krízy. Teda chcem sa vás opýtať, čo chcete robiť inak? Hovorili ste o tom, že chcete prehlbiť spoluprácu. Máme desaťročnú už Lisabonskú stratégiu, ktoré sa už vedujeme. Hovorili ste o spolupráci v, v oblasti hospodárskej politiky ešte viac ako doposiaľ. Ako chcete dosiahnuť to, aby sme dosiahli ešte viac ako to, čo navrhla komisia v novembri, pretože to bol projekt, ktorý neobsahoval žiadne čísla a boli to iba staré známe slova, ktoré boli oblečené do nových šiat. Ďakujem. Pán Ren. Ďakujem, pán Bolman, za vašu otázku. Naozaj, zdieľam vaše obavy, pokiaľ ide o ekonomickú budúcnosť Európy. A preto musíme konať teraz a konať na oboch frontoch, teda e, hospodársky rast a verejné financie. V tomto kontexte stratégia EU 2020 poskytne veľmi dôležitý nástroj každá stratégia v tomto krizovom období sa musí zamerať na rast zamestnatnosti a musíme preskúmať všetky možnosti, aby sme zmobilizovali všetky zdroje hospodárskeho rastu, počnúc vzdelávaním, inováciou, zelené technológie, digitálne služby. A v tomto kontexte musíme tiež presadzovať koordináciu hospodár, eh, hospodárskej politiky v eh, Európskej únii. Napríklad musíme čo najviac využiť e, Lisabonskú stratégiu, aby sme vytvorili e, usmernenia pre hospodárske politiky, aby sme prehlbili e, kontrolné činnosti aby sme e, uplatňovali varovania pre jednotlivé členské štáty. A plánujem vydať oznámenie v čo najkračom čase, aby sme prediskutovali, ako budeme postupovať v tejto dôležitej a kritickej oblasti. Pán Reň, španielské predsedníctvo e, na začiatku roku navrhlo zaviesť viac záväzností v koordinácii hospodárskej politiky hovorím konkrétny návrh. Ako by ste si to predstavovali, keby Európsky parlament dostal poverenie e, robiť monitoring e, v rámci medziinstitucionálnej dohody a navrhnúť rade, aby už neprebiehali zmeny, pokiaľ ide o hospodárskú stratégiu, bez toho, aby parlament bol konzultovaný. Vedeli by ste si takýto návrh osvojiť? Thank you. I have a Ďakujem. Ja som sledoval diskusiu eh, v posledných dňoch veľmi pozorne. Bola diskusia až vyvolaná španielským predsedníctvom a viaceré členské štáty na to reagovali. Podľa môjho názoru, ďalším krokom, aby sme zlepšili koordináciu hospodárskej politiky, je to, aby sme čo najviac využili eh, Lisabonskú zmluvu, aby sme eh, vykonávali dozor, hospodársky dozor a aby sme využili zmluvu, aby e, sme posilili Európsku úniu a eurozónu a finančné inštitúcie. V tomto kontexte budem pracovať na základe zmluvy a rámcovej e, dohody, o ktorej práve rokujeme s parlamentom. A v tomto kontexte dokážeme najlepš- nájsť najlepšie spôsoby, ako zapojiť parlament a výbor e, pri dosledovania e, nie len týchto usmernení, ale celej politiky Európskej únie. Ďakujem. Teraz prejdeme k otázke skupiny ALDE, pán Goulard. Dobrý deň, pán komisár. Vítam vás aj v mene našej skupiny. Ostanem pri tej istej téme. Kríza dokázala jednu jednoduchú vec a síce, že keď sme dobre zorganizovaní ako v menových záležitostiach, tak boli možné európske reakcie. Potom, keď išlo o slabšie stránky hospodárstvo alebo Lisabonská stratégia, tie európske odpovede boli slabšie. Takže vrátim sa k tým otázkam, ktoré už odzneli, pretože zaujímavé všetky skupiny. Čo konkrétne navrhujete? aby bola odpoveď európskejšia. Keď hovoríte, že budeme uplatňovať Lisabonskú zmluvu, čo presne máte na mysli? E, vonkajšie zastupovanie, o tom ste už hovorili, ale aj e, čo sa týka koordinácie a nadrámec koordinácie. Ja myslím, že keď e, Lisabonskú stratégiu nahradíme výrazom EU 2020, nič to pre občanov nezmení, podľa mňa. Ďakujem. Merci, Madame Coulard. Ďakujem pani Kulard za vašu otázku. Pokiaľ ide o moje plány v oblasti koordinácie hospodárskej politiky, vzhľadom na postupujúcu hospodárskú integráciu, najmä v oblasti eurozóny a e, tiež to, čo sme sa poučili z finančnej krízy, myslím si, že je dôležité posilniť koordináciu politiky v hospodárskej oblasti a tiež dohľad v tomto smere. Myslím si, že členské štáty nás tomto podporia. Ako by sme mali postupovať, aby sme to dosiahli? Mám tri body, ktoré by som rád predniesol. Poprvé, musíme využiť zmluvu na to, aby sme reformovali koordináciu v eurozóne, aby sme stanovili konkrétne priority a usmernenia tak aby sme mohli e, zaviesť preventívny dohľad. Napríklad komisia by mohla vydávať e, odporúčania a varovania. Po druhé, musíme využiť zmluvu aj na to, aby sme rozšírili dohľad napríklad e, aj na makroekonomickú nerovnováhu a tiež tomto smere bude dôležité vytvorenie rady, ktorá sa bude zaoberať dohľadom práve na tejto úrovni. Myslím si, že v tomto smere je dôležité pozrieť sa aj na využitie tohto nového nástroja, aby sme využili všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii na dosiahnutie cieľa, ktorý, ktorý je zakomponovaný do strategii 2020. Náš cieľ musí vychádzať predovšetkým z partnerstva a z skutočného vlastníctva v členských štátoch a na iných úrovniach aktérov. E, myslím si, že toto je kľúčom Lisabonskej stratégie a dôvodu, prečo zlyhala, pretože tam e, nebol tento komponent vlastníctva členských štátov a preto aj koordinácia nebola dostatočne silná v tejto zmluve. Musíme využiť teda zmluvu to, čo nám ponúka a tiež konkrétne usmerenia hospodárskej politiky na to, aby sme posilnili túto koordináciu hospodárskej politiky v rámci stratégie 2020. Po tretie, rečník je prerušený, pretože vám vypršal časť Silvy. Doplňujúca otázka? Ešte tam bol tretí bod, pán komisár. Áno, ďakujem. Ano. Ďakujem pekne. Nemali by sme podceňovať eh, to, že spolupráca a snaha o jej zjednotené zastúpenie Európy v medzinárodných fórach a inštitúciách, ako napríklad na úrovni G20 alebo Medzinárodného menového fondu. V tejto chvíli nie sme dostatočne zastúpení keď budeme jednotní, budeme schopní viesť aj ostatných a preto o toto by sme sa mali snažiť zo všetkých síl. Chceme vypracovať oznámenie o tejto veci. Isté, že potom, ako sa o tom poradí celé kolegium, musíme využiť to, čo nám poskytuje zmluva aj v tomto smere. Mm, súvisí s tým aj možnosť kvalifikovanej väčšiny, ktorá, väčšiny, ktorá doteraz nebola poskytnutá. Ďakujem veľmi pekne, to ste dobre urobili s tou dvatočnou otázkou. A teraz prejdeme k zeleným, pán Gigold. Ja, auch von uns. Aj, ja vás chcem privítať, pán Ren. Ja by som chcel pokračovať v tejto téme. Musím úprimne povedať, že keď sa pozeráme na vývoj v súčasnosti, že časť členských štátov zóny je na pokraji eh, hospodárskeho kolapsu s veľkou nezamestnanosťou, sú tam deficity, ktoré sú priepasné a iné časti eurozóny zápasia, bojujú, tak vidíme, že eh, sa tento vývoj rozchádza. A to, že vydáte nejaké usmerenia a varovania, to je málo, aby sme e, zabezpečili boj proti kríze. Teda ja sa pýtam, aké konkrétne opatrenia príjmete, aby členské štáty mohli robiť vyrovnanejšiu hospodárskú politiku, aby sa zmiernili rozdiely, najmä pokiaľ ide o verejné financie. Teda okrem odporúčaní a varovaní som zatiaľ ešte nič konkrétne nepočul. Thank you. You're right. Uh, Ďakujem. A máte pravdu, keď hovoríte o reforme zmluvy a tam sa hovorí o dozore hospodárskej politiky v tomto kontexte. Nezamestnanosť je najväčšou výzvou dneška. Je to e, osobná trauma e, pre mnohých e, ľudí úroveň 10 nezamestnanosti e, skutočne znamená, že sa musíme zamerať na hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Na to musíme zmobilizovať všetky politiky a všetky zdroje rastu. To znamená, že v kontexte Európskej únie musíme zmobilizovať všetkých komisárov, všetky výbory parlamentu, všetky zainteresované subjekty, tak, aby každý mohol poskytnúť svoj príspevok e, do tohto spoločného podujatia. Z môjho pohľadu vzdelávanie má nesmierny význam, aby sme prekonali krízu v Európe a aby sme tu mali e, ekonomiku založenú na vedomostiach a e, zelenú ekonomiku. Ja som presvedčený, že potrebujeme taký vzdelávací systém, ktorý poskytne rovnaké vzdelávania ja by som tu nebol na tomto mieste, keby takéto vzdelávanie neexistovalo. Ja verím v inováciu, verím v primeraný zelený rast. A napríklad od mojich kolegov očakávam mnoho od dezignovanej komisárky Vasiliu, pokiaľ ide o vzdelávanie od pani Jokan Kvím, e, e, od pána Potočníka v oblasti životného prostredia my všetci musíme zmobilizovať komisárov, a generálne riaditeľstva, a vaše výbory, aby sme e, zistili, aké sú možnosti rastu a vytvorili také metódy, ktoré naozaj zabezpečia členským štátom to, aby dokázali implementovať tieto ciele, aby to cítili ako svoje vlastníctvo a aby sme mali e, legitimné postupy. Ďakujem. Máte dodatočnú otázku? Áno, podľa mňa ste na tú otázku neodpovedali správne. Aj my veríme v, v investície do vzdelávania, do ekologického hospodárstva. Ale otázka je, ako predídeme tomu, aby jedna časť členských štátov, e, ktoré e, narábajú s e, daňovou politikou a nadmerne konzumujú a neinvestujú. A potom tu máme inú časť členských štátov, ktoré majú vysoké mzdové náklady. Teda aké E, konkrétne opatrenia príjmete, okrem opatrení, aby sme predišli tieto nerovnováhy, aby sa to ďalej takto e, neodvíjalo? Uh, uh, Je pravda, že hovoríme veľa o e, globálnych makroekonomických nerovnostiach. Hovoríme o Číne, o, o, o Spojených štátoch ako deficitnom hospodárstve. Európska únia je skôr vyrovnanou ekonomikou v globálnom meradle. Máme skôr udržateľnú ekonomiku. Áno, ale mnohé členské štáty majú vážne ťažkosti, pokiaľ ide o udržateľnosť ich vlastných verejných financií. Ja si myslím, že diskusia, ktorú otvárate, je dôležitá, pokiaľ ide o vnútorné nerovnosti v makroekonomike. A ako komisár ak budem potvrdený, chcem pokračovať v tejto diskusii analytickým spôsobom, pretože musíme rozpoznať, aké sú dôvody na pozadí týchto nerovno, nerovností a či to je e, e, problém, a aký je to problém pre hospodársky rast Európskej únie. A teda ja som otvorený a rád sa na to znova pozriem. Ďakujem a teraz prejdeme k ECR, pán Epping. Ďakujem, vítam vás aj v mene našej frakcie pán dezignovaný komisár, keď sa pozrite teraz na eurozónu, tak to vyzerá ako e, pekné zrkadlo s puklinou v strede, pretože verejné financie e, sú mimo kontroly a aj v dobrých časoch krajiny nevie, nevedia rešpektovať kritéria Európskej menovej únie. Pýtam sa, či e, sa považujete za dostatočne silného, aby ste e, pritlačili na veľké členské krajiny, ktoré nereagujú, nerešpektujú pak drastu a stability a e, či budete natla- tlačiť na krajiny, ktoré vôbec nerešpektujú pakt, aby opustili eurozónu a teda uplatnili tak Lisabonskú zmluvu. Ďakujem za túto otázku. Eh, čo sa týka mojej odhodlanosti a eh, chrbtovej kosti, to nechám na vás. Ale ako komisár pre rozšírenie mám skúsenosti s medzinárodným vyjednávaním a tu hovoríme o eh, vnútornej situácii EÚ a o e, a tu e, moje pravomoci nie sú veľmi e, silné. Pri rozširovaní potrebujete mm, schopnosť presvedčiť. A Každé rozhodnutie dôležité si vyžaduje jednomyselnosť a ja som rád, že v tejto novej pozícii bude mať silnejšie právomoci vďaka rastu stability a paktu a môžem vás ubezpečiť o tom, že ak bude treba, tak využijem všetky možnosti, ktoré poskytujú tieto nástroje na zabezpečenie eh, verejných financií v členských krajinách a teda, aby boli udržateľné. Ale konkrétne, pán komisár, eh, napríklad ak Grécko nebude mať opäť verejné financie pod kontrolou, či e, budú musieť opustiť eurozónu. Pán komisár, nie, nemyslím si, grécka vláda si uvedomuje závažnosť situácie a komisia e, hodnotí veľmi opatrne e, túto záležitosť. A, a máme aj technické misie v Grécku a tento mesiac alebo budúci mesiac sa budeme zaoberať e, gréckým e, rozpočtovým schodkom a bude tu aj konanie za porušenie a príjmeme niektoré rozhodnutia. Samozrejme, to všetko bude spolu s greckou vládou. Je teda e, veľmi dôležité, aby Grécko e, čo najskôr predložilo e, úplný politický balíček s konkrétnymi opatreniami na e, zníženie rozpočtového e, schodku. Teraz e, to predstavuje zhruba 12-13 pokiaľ viem. Ďakujem pekne. Teraz eh, Gue, pán Klut. Ďakujem. Pán Ren, na začiatok eh, v vašom úvode ste sa jasne priznali k sociálnemu trhovému hospodárstvu a k tomu sa chcem vrátiť. K sociálnemu trhovému hospodárstvu, ak som vás správne pochopil, hovoríte, že štát je dôležitý hospodársky faktor a aktér v rozvoji a k tomu patrí aj to, že vlastne štát je aj dôležitým faktorom pri tvorbe pracovných miest. E, v škandinávských krajinách sa to takto praktikuje, tam sa darí e, znížiť e, nezamestnanosť prostredníctvom tejto politiky. Vy pochádzate z Fínska, preto sa chcem opýtať, aký máte postoj k takejto úlohe štátu ako hospodárskeho aktéra a ako aktívneho faktora na trhu práce a, a ako si predstavujete rozvíjať túto štátnu úlohu a pravdepodobne by ste aj zo strany španielského predsedníctva mohli mať podporu v tejto otázke. You, Ďakujem, pán Klut. Ako som povedal, e, verím v sociálne trové hospodárstvo, pretože toto je to, čo vytvorilo vlastne e, európsky model spoločnosti. Je to súčasť e, európskej spoločnosti, predstavuje to dynamiku na jednej strane a sociálnu solidaritu na druhej strane. Pre mňa štát e, musí zohrať svoju úlohu a keď hovoríme napríklad o stratégii 2020, EU 2020, to znamená, že potrebujeme štát, ktorý uschopní a umožní e, e, vývoj v oblasti vzdelávania e, zelených technológií, digitálnych služieb a vylepší verejný sektor a samozrejme aj súkromný sektor. Ja si myslím, že štát a trh môžu spolu existovať rozhodujúce, aby sme našli správnu rovnováhu a samozrejme Štát má zodpovednosť na to, aby vytvoril rámce pre eh, hospodársky rast a pre tvorbu pracovných miest. Máte doradočnú otázku? Áno. Rozhodujúcim bodom v tejto otázke je otázka štátu a privatizácie eh, toto sa spustilo aj e, prostredníctvom Lisabonskej stratégie, takže takto som to vnímal v Spolkovej republike Nemecko. Takže moja otázka, aký je váš, váš postoj k e, politike privatizácie? E. Privatizácia ako taká nie je výlučnou kompetenciou Európskej únie. Je to oblasť, ktorú môžeme využívať na rozumnej úrovni, môžu využívať členské štáty, ale je to skutočne iba v ich rukách, aby rozhodli, ako presne budú organizovať svoje verejné služby a sociálne služby. Komisia má v pláne vypracovať návrh na kvalitatívny rámec pre verejné a sociálne služby. Ja to považujem za veľmi dôležité a pozitívne a tiež e, sa budem snažiť prispieť svoju trošku domy na tejto diskusii, pretože je súčasťou e, hospodárstva, ktoré je zamerané na sociálne otázky v Európskej únii, aby sme sa zameriavali na tieto verejné a sociálne služby v celej Európskej únii. Ďakujem pekne. A teraz e, v mene skupiny EFD pán Blum. Is Mr. Bloom not here? No. Pán Bloom tu nie je? Zdá sa, že nie. Tak prejdeme k pánovi Martinovi z nezaradených. Ja, danke. Ďakujem pekne. K otázke pracovného postupu. Pán komisár, uviedli ste po svojej odpovedi na otázku 3, že prístup k informáciám chcete zabezpečiť tak, ako ste ho požadovali za svojich časti, keď ste pôsobili ako poslanec Európskeho parlamentu. Vtedy sa veľmi hovorilo o transparentnosti a v kongrese v Spojených štátoch sa prijal zákon, ktorý sa týka lobbingu. Ste pripravení držať sa princípov, ktoré sú zakomponované v tomto legislatívnom dokumente? A konkrétne, ako sa chcete obraňovať proti veľmi masívnym útokom lobbystov a ako chcete oboznámiť Európsky parlament s takýmito skutočnosťami. Očakávame transparentnosť na úrovni pracovných skupín a ďalších podobných združení. Čo konkrétne máte v pláne požadovať v tejto oblasti, v oblasti transparentnosti? Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Martin, za vašu otázku. Už Dávno, pred desiatimi rokmi, sme v komisii pripravovali etický kódex a pravidla transparentnosti. Myslím si, že sú veľmi moderné tieto pravidlá, sú veľmi moderným výpodkom našej práce a dokazujú aj našu zanetenosť. Sú o mnoho modernejšie ako napríklad etický kódex, ktorý sa e, zameriava na transparentnosť členských štátov ktorý platí v Škandinávii. Po fínskej legislatíve je 34 výnimiek e, pre transparentnosť a tieto výnimky sa veľmi často využívajú práve v postupoch, ktoré sa týkajú mm, aktuálnych otázok. Na Komisii Európskej únie máme o mnoho menej takýchto výnimiek a sme o mnoho prísnejší v oblasti transparentnosti. Chcem spolupracovať s predsedom Barosom a podpredsedom komisie Ševčovičom, ktorý má na starosti tieto otázky, teda bude mať na starosti, keď bude komisia potvrdená. Chceme sa spoločne snažiť o to, aby Európska únia mala čo najvyššiu kvalitu transparentnosti a čo najlepší etický kódex vo vzťahu k globistom a to na celom svete. Domnievam sa, že všetky európske inštitúcie sa pridajú eh, k tomuto úsiliu a podpíšu tento spoločný etický kódex. Nemyslím si, že by ste mali mať obavy v súvislosti s mojou osobou a lobbystami. Ja o mnoho radšej si sadnem doma k, k, k stolu so svojou rodinou, ako keby som mali ísť večera s nejakými lobbystami. Teda v tomto smere si skutočne nemusíte robiť obavy. Je nejaká do, doplňujúca otázka? E, zdá sa, že nie len na túto otázku máme rovnaký názor. E, napriek tomu uvádzate, že je potrebné ujať sa koordinovanej stratégie na zabránenie rozšíreniu súčasnej krízy. Predsednička vlády Nemecka si stanovila cieľ, na základe ktorého každý jeden konateľ a každý jeden región musí byť vystavený kontrole v každom regióne Európskej únie v oblasti finančných trhov. Je mi jasné, že to nie je vaša oblasť pôsobnosti, ale predsa len aj vy hovoríte o týchto otázkach. Ste ochotní a pripravení snažiť sa angažovať sa aj za tento cieľ v rámci komisie. Ak dovolíte, ešte konkrétna otázka. Ste ochotní držať sa eh, aj tých bodov, ktoré sú zakomponované do amerického zákona o lobbystoch? Chcete sa tohto držať? Môžete odpovedať celkom krátko, napríklad áno a áno. Áno, začnem od konca som priateľom USA, ale nepreberám e, jednoducho ich modely, takže chcem si to e, pozrieť zblízka, ako dobre tento model funguje. A potom, čo sa týka finančných trhov, mikro a makro, e, prudenčný finančný dohľad, tieto dve veci úzko e, súvisia. Môj kolega Michel Barnie bude zodpovedný e, za mikroprudenčný finančný dohľad a spolu budeme určite pracovať a aj v súčasnom kolegiu som e, stál za niekoľkými rozhodnutiami a návrhmi pre súčasný balík makro a mikro prudenčnej finančného dohľadu. Takže ja e, sa budem týka, e, zaoberať skôr mikro stránkou a spolupracovať aj s radou pre systémové rizika. Dúfam, že to všetko prejde. Ďakujem pekne, pán Blum už teraz prišiel medzi nás, takže nech sa páči, máte minútu, aby ste položili vašu otázku. Pán Blum. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa za neskorý príchod a som rád, že tu vôbec som. Takže najskôr všetko dobré do nového roka vám, pán Ren. I mám jednu závažnú obavu, a síce, že celosvetoví politici sa málo naučili e, z neúspechov počas <clears throat> krízy. A myslím, že je dobré pripomenúť, že e, kríza, kríza začala v 70. rokoch e, s jedným zlým zákonom, pre e, reinvestície z pera Cartera a sú tam e, stanovené princípy pre bankovníctvo a to vlastne e, riadilo centrálne banky. Možno, že bolo iba niekoľko výnimiek v Strednej Ázii Takže myslím, že niektorí zaspali za volantom. Pani predsednička pripomína, že minúta je na položenie otázky. Vaša minúta už uplynula. Takže aká je otázka? Otázka je, e, e, ako ma presvedčíte, že sme sa poučili z minulosti a budeme podľa toho konať? We'll have a follow-up to that now. Takže už nebude doplňujúca otázka kvôli času. Pán komisár, ďakujem pekne. Áno, rozumiem, že vy sa pýtate na balík, ktorý sa týka finančnej regulácie a bankovníctva. A teda pýtate sa aj na to, čo sme sa naučili z krízy. Ja si myslím, že by naozaj bolo želateľné, keby e, zákonodarcovia, rada a parlament e, v EÚ mohli čím skôr prijať legislatívny balík pre mikro a makro prudenčný finančný dohľad, pretože to naliehavo potrebujeme a podľa mňa to bude významný krok vpred na zabezpečenie toho, že finančné regulácie a dohľad e, budú e, plniť svoju úlohu v Európe a snáď aj celosvetovo. Takže to je tá veľká výzva a ja e, som zastupoval komisiu nedávno na rade a tam som veľmi jasne povedal, že ja ako e, súčasný komisár pre rozšírenie E, zastupujem Margit Wallstromovú, e, som povedal, že chceme silnejšie, záväznejšie právomoci v oblasti finančných regulácií a e, mikro a makro prudenčného dohľadu a dúfam, že budeme vedieť spolupracovať na zabezpečenie toho, že v konečnom dôsledku budeme mať účinné finančné regulácie a dohľad. Ďakujem pekne. Ak e, to dokážete za 20 sekúnd, tak máte možnosť na doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne za odpoveď. Naozaj išlo iba o to, o pochopenie toho, kde vznikol problém. To boli chyby v 70. rokoch. Jednoducho to treba uznať. Ak dovolíte, hovorí pán komisár, tak sa vrátim k mojim e, knihám dejepisu, hlavne e, sa zameriam na 70 určité roky. Ak dovolíte, ja si myslím, že je dlhá história víziev a zmien v spoločnosti a teraz najnaliehovejšou výzovou je vysporiadať sa s finančnou krízou v finančnom sektore a teda prijať ten dôležitý legislatívny balík, aby to prešlo parlamentom a radou. Ďakujem pekne, pani predsednička hovorí a teraz prvá skupina otázok e, za ľudovú stranu, najskôr pán Langen. E. Ďakujem pekne. Pán komisár Ren, e, prevzali ste jedno z najkomplikovanejších portfólií, pretože stabilita a rast už takmer padá, eurozóna je v ťažkostiach, niektoré štáty včelia bankrotu a na prvú otázku, ktorá tu odznela pána kolegu Gosesa, ste uviedli, že chcete by nájsť nové nástroje, aby ste podporovali rast. Ja si myslím, že to nestačí, pretože štáty musia sa ujať reforie, musia sa vysporiadať s dlhmi a nemôžu sa spoliehať iba neustále na solidaritu ostatných štátov. Chcem sa vás opýtať, ako si predstavujete, čo presne chcete urobiť, ktoré nástroje chcete využiť, ako chcete presadiť to, aby sa uskutočňovali reformy a aby zadlženia e, sa postupne a to veľmi prísne odstraňovali, pretože je to skutočne veľká hrozba pre stabilitu eura. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne za túto vašu otázku, pán Langen. A musím povedať, že naozaj sme si vedomi toho, že je pred nami veľká výzva, aby sme eh, zabezpečili kvalitnú budúcnosť eura, aby sme posilnili ehm, čo najsilnejšiu európsku ekonomiku. Uvedomujeme si, že Pakt stability a rastu nám dáva k dispozícii rámec, ktorý nám umožňuje opierať sa o stabilné verejné financie. Naše stratégie úniku, tak povediať, sú tak dôležité, pretože musíme sa zameriavať na to, aby bolo čo najlepšie. Musíme ich koordinovať. Nesmú to byť nejaké univerzálne stratégie, musíme sa snažiť dohľadňovať konkrétne situácie, ku ktorým dochádza v členských štátoch a tiež sa musíme snažiť odstupňovať opatrenia v týchto postupoch, tak ako Rada už stanovila a komisia to schválila a ja s tým osobne tiež súhlasím. A síce ide o to, že fiskálna konsolidácia by mala začať v roku 2011. Niektoré štáty by sa toho mali ujať už skôr, pretože majú príliš vysoké e, schodky svojich rozpočtov a ostatné by sa mali pridať neskôr. E, ako som už povedal v úvode, to sa môže udiať e, iba ak sa skutočne začne už e, obdobie hospodárskej obnovy, niektoré krízy, ako napríklad e, veľký hospodársky úpadok z roku 1937 alebo aj japonská kríza, tieto udalosti nás poučili o tom, že sa musíme pripraviť, musíme si presne nastaviť opatrenia a musíme zakročiť v správnom čase čo najrozhodnejšie, aby sme dosiahli požadované výsledky. E, je nejaká doplnková otázka? Pýta sa predsednička. Poznáme vašu prácu ako komisár pre rozšírenie. E, tam sme nevždy súhlasili. By ehm, ste schváľovali rozšírenie, aj keď tam bolo ešte mnoho nevyriešených problémov. Ako chcete zmeniť túto svoju stratégiu, pretože teraz musíte dokázať odvahu a musíte byť veľmi rozhodní, pretože inak ohrozujete euro. Ako chcete postupovať v tomto smere? Budete e, rozhodovať e, jasnejšie, rozhodnejšie ako komisár Amunia? I have a great appreciation of uh, my friend. Mm, veľmi si cením svojho kolegu Joachima Almuniu a v mnohých oblastiach sa chcem veľmi pozorne zamerať e, na jeho činnosť a chcem ísť v jeho šľapajách. Zároveň myslím si, že v oblasti hospodárskej politiky partnerstvo s členskými štátmi je skutočne alfou a omegou. Zároveň aj zmluva a pakt e, zabezpečia právny rámec a právne nástroje, ktoré umožnia, aby členské štáty sa držali pravidiel v súlade so solidaritou, ktorá bola stanovená na európskej úrovni. Môžete si byť istí, že bude musieť obstáť už veľmi skoro v skúške, ak všetko pôjde v súlade s plánom, pretože budeme čeliť veľmi dôležitej a neľahkej situácii v súvislosti s Gréckom. Už začiatkom budúceho mesiaca budeme musieť prijať rozhodnutie, ktoré súvisí s rozhodnutím o nadmernom schodku rozpočtu v Grécku. Potom sa tomu budeme musieť venovať. Ďakujem teraz prejdeme k ďalšej otázke e, zo skupiny EPP. Položil pán Hökmark. Ďakujem pekne. Pán Rén, keď skutočne oceníte vaše priority, ktoré ste stanovili, udržateľné verejné financie je jednou z nich. A to z jasných dôvodov je to jeden z mechanizmov, ktoré máme v rukách my ako Európska únia. Zmenili sme pak stability pred niekoľkými rokmi, umožnili sme väčšiu mieru flexibility. Do istej miery to mnohé členské štáty využili a došlo k tomu, že sme sa dostali do krízy a mnoho členských štátov e, využilo to, čo im umožňovali pravidlá a potom už nemali možnosť e, odolať keď e, nastúpila kríza a došlo k ešte k prehlbeniu deficitov. Chceme sa pozrieť na to, ako by sme mohli posilniť tento pakt stability, možno aj e, s možnosťou prebytkov. To by sa mnohým páčilo, ale je potrebné zabezpečiť, aby pravidlá platili aj v ťažkých časoch. Teda boli by ste vy ochotní navrhnúť niečo takéhoto druhu? Keby ste, Mark, Pán Hetmark, podľa môjho názoru reforma paktu stability a rastu nám poslúžila dobre. A v kontexte finančnej krízy a e, hospodárskeho úpadku naše členské štáty mohli využiť tú doda, ktorú im poskytuje e, táto reforma, a to vo výnimočnom rozsahu. V rokoch 2009 a v roku 2010 áno, stojíme pred e, s mimoriadnými okolnostiami vzhľadom na finančnú krízu a hospodársky úpadok. A to má vzťah aj k otázke pána Langena. E, bolo by dobre to vysvetliť. Áno, musíme byť dôslednejší pri aplikácii paktu stability a rastu. A v tomto kontexte potrebujeme mať možnosti dôsledného dohľadu, hovorím o tom, čo pán Kibus hovoril, teda ide o makroekonomické rozdiely. A v tomto kontexte musíme tiež zaviesť metódy hĺbkového dohľadu na základe novej zmluvy a jej článku 20, 121, ktorý poskytuje takéto možnosti. Ja plánujem predložiť oznámenie o e, koordinácii e, hospodárskej politiky a o dohľade na začiatku e, môjho pôsobenia, ak by som bol potvrdený vo svojej funkcii a dúfam, že to vám poskytne dostatočný priestor na to, aby sme diskutovali o tom, ako budeme presadzovať pakt rastu a stability. E, máte zatočnú otázku? Áno. Chcem ešte presnejšie povedať. Ste pripravení diskutovať a navrhnúť silnejšie požiadavky, pokiaľ ide o nadbytky, keď sú dobré časy. Pretože ak členské štáty e, využijú deficity v čase, keď e, ekonomika je dobrá, tak potom vlastne nebudeme môcť dodržiavať pravidlá, keď sú zlé časy, bez ohľadu na to, ako máme flexibilitu. To je vlastne to, čo sme sa mohli poučiť z tejto krízy. Ja si myslím, že táto otázka bude centrom našej diskusie, keď budeme hovoriť o presadzovaní dohľadu nad hospodárskou politikou Európskej únii. Máte pravdu. Tie krajiny, ktoré vstúpili do krízy e, s relatívne zdravými verejnými financiami, tie mali fiskálny priestor na to, aby mohli vytvoriť e, stimuly počas recesie. A preto môžeme hovoriť o takéto možnosti aplikácii paktu stability rastu. E, ja by som inštiktívne bol naklonený i uberať sa týmto smerom, ale musíme to pozorne analyzovať a dovolte mi, aby som sa k tomu mohol vrátiť e, s rozpracovanejším návrhom, ak by som bol v tejto funkcii potvrdený. V poriadku. Ďalej pán, t- pani Thyssen. Pán komisár, ak chceme uskutočňovať sociálnu ostrovú politiku, a to je vlastne cieľ zmluvy, tak musíme zabezpečiť, aby sme mali e, viac e, hospodárskeho, zeleného hospodárskeho rastu, potrebujeme viacej pracovných miest. A ja sa pozerám na to, čo povedali ostatní a čo si myslia o stratégii EÚ 2020. A ide o to, že tu budú veľké vonkajšie tlaky na členské štáty, ale nebude to stačiť na to, aby urobili potrebný záväzok na produkciu. Vy hovoríte o mechanizmoch paktu stability a to vyžaduje novú stratégiu. To je pravda, ale musíme si uvedomiť tento tlak a aký dokážeme zniesť. E, to, že sme to pomenovali, to nestačí. Mm, potrebujeme aj sankcie a možno, že by sme mali mať skôr ten prístup cukru ako byča. I agree that uh, we have to Súhlasím. Áno, musíme si preštudovať skúsenosti s Lisabonskou stratégiou, jej nedostatky a jej úspechy. A myslím si, že tam bolo aj viacero úspechov. Napríklad máme teraz spoločný pohľad na trh práce, e, najmä na základe flex security a to fungoval vo viacerých krajinách v Holandsku, Švédsku, v Dánsku. Zároveň Lisabonská strategia má viacer slabín. Napríklad to, že nemala efektívnu metódu monitoringu a dohľadu a potom tiež nebol tá dostatočný dôraz na úroveň EÚ. Myslím, že Obe tieto veci by sa mali a môžu sa napraviť. A ja si nemyslím, že členské štáty, komisia alebo parlament e, sú vo vzájomnej konfrontácii v tejto otázke. Ja ich vnímam ako partnerov a ak chceme, aby uspela e, stratégia EU 2020, tak samozrejme budeme potrebovať členské štáty, všetky odborové zväzy, združenia zamestnávateľov, všetky e, zainteresované subjekty, aby si osvojili e, túto stratégiu a aby sme dospeli ku konkrétnym a účinným dôsledkom a zabezpečili e, udržateľnú, udržateľný rast zamestnanosti. Teda som za partnerstvo, ale vďaka partnerstvu máme lepšiu príležitosť na monitoring a na zabezpečenie toho, aby spoločne stanovené ciele e, sa premietli aj do národných úrovní. E, máte dodatočnú otázku? Áno, stručná otázka. Pán komisár, ste pripravení vykonať nový prieskum, výskum, pokiaľ ide o možnosti odmeniť členské štáty, ktoré naozaj e, plnia svoje záväzky a naopak e, uvaliť sankcie na tých, ktoré neplnia svoje záväzky. Ja si myslím, že v kontexte plánovania, rozhodovania o novej stratégii EÚ 2020 sa musíme pozrieť na oba tieto stimuly a nástroje, Eh, ako uspieť. Je možné a ja som ochotný zvážiť, aké stimuly môžeme vytvoriť pre členské štáty, aby sme uspeli v tejto stratégii. A v mojich úvodných poznámkach som povedal, že spustím vyhodnotenie eh, finančných nástrojov spoločenstva. Pozrieme sa na to, aké nástroje môžeme urobiť, eh, aby sme podnečili viacej investícií z verejných zdrojov. Thank you. Um... Ďakujem pekne. Teraz ďalšia skupina otázok socialistov a demokratov, najskôr Pervonš Beres. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, vaše portfólio je jedno z najdôležitejších v novej komisie. Treba naň odvahu a e, tvorivosť ale napriek úsiliu pred krízou nebola konvergencia ekonomik ani v eurozóne a jedna vec, ktorá nás najviac trápi dnes, ktorá bola prebudená tou krízou je e, práve rozdiel európskych hospodárstiev. To sa týka aj menovej únie a táto nemôže e, znášať. E, čo plánujete spraviť na zmenenie tejto situácie? Hovorili ste aj o potrebách inovatívnych financií a preto sa teraz musíme pozrieť nad spoločným e, spravovaním e, dlhu, e, vydávanie eurobondov nad rámec Európskej investičnej banky a mať aj nové nástroje multilaterálneho dohľadu. You and... Uh, Ďakujem za otázku. Ak dovolíte, ja by som sa odvolal na predchádzajúce odpovede, aby som ušetril čas, čo sa týka koordinácie e, politik a dohľadu. Súhlasím s vami, že v kontexte finančnej krízy e, sme sa e, naučili nasledovne. Musíme lepšie koordinovať naše činnosti a to bude kľúčová úloha nadchádzajúcej komisie spolu s parlamentom. V kontexte nových finančných e, nástrojov ste hovorili o eurobondoch alebo europrojektoch a podľa mňa, čo sa týka financovania napríklad e, komunikačných, e, energetických, cestných infraštruktúr, tak Myslím, že si to v Európe zaslúži nový pohľad a ja som otvorený, čo sa týka otázky financovania takýchto projektov spolu napríklad s Európskou investičnou bankou. Takéto metódy už čiastočne máme. E Európska investičná banka poskytuje za bezpeky pre niektoré projekty infraštruktúry v EÚ. A myslím, že toto si naozaj zaslúži nový pohľad. A ako som už povedal, ja mám otvorený postoj, čo sa týka možnosti na využitie finančných a súkromných zdrojov financovania pardon, financovania na dosiahnutie stratégie EU 2020 a udržateľného rastu a zamestnanosti. Ďakujem pekne, hovorí pani Beres. E, čo si teda myslíte o iniciatíve, ktorá umožňuje diskutovať na politickej úrovni o hospodárskych otázkach. Mám na mysli neformálnu eh, radu z 11. februára, tak ako to zvolal eh, pán von Rumpoy. A teda stredobodom politickej e, agendy je teraz hospodárska otázka. Myslíte si teda, že hospodárska politika EÚ e, môže byť e, riadená novým spôsobom, koordinovaným spôsobom, ako to od začiatku vy hovoríte, bez toho, aby ste vy mali v rámci vášho portfólia dohľad nad finančnými trhmi? Ďakujem pekne som si istý, že budeme eh, účinne, intenzívne spolupracovať s mojim dezignovaným kolegom Michelom Barnierom v oblasti mikro a makro eh, finančnej regulácie a dohľadu. Už sme o ňom, eh, s ním, pardon, o týchto témach diskutovali a budeme tak robiť naďalej. Za predpokladu samozrejme, že nás potvrdíte v našich funkciách. Čo sa týka Európskej rady, o ktorej ste hovorili, som si istý, že Európska rada taktiež chce silné riadenie stratégie EU 2020 a preto predseda Barroso sám je zodpovedný za vedenie tejto agendy EU 2020 a mojou úlohou je podporovať ho v oblasti hospodárskej koordinácie a horizontálnych otázkach ja naozaj chcem spraviť všetko, čo bude v mojich sílach na to, aby aj Európska rada eh, bola zaviazaná eh, politickej koordinácii, o ktorej sme už skôr hovorili. Ja nebudem samozrejme eh, sedieť na Európskej rade, bude tam pán Baroso, ale zhodneme sa. Teraz pán Duengo. Monsieur le commissaire désigné, euh, Pán dezignovaný komisár, hovorili ste, že sa chcete vrátiť k istým striktným eh, rozpočtovým politikám v rámci ukončenia štátnej pomoci, ale v roku 2010 eh, ten rast bude o percento nižšie ako potenciálny rast a myslíte si teda, že nie je príliš priskoro vrátiť sa k takýmto prísnejším rozpočtovým pravidlám a ohroziť rast a ak by e, mali naďalej platiť podpory, tak eh, potom každá verejná pomoc musí byť dobre zvážená, aby nebol zbytočne prehlbený dlh. My totiž to nechceme, aby eh, rast niektorých zle zameraných opatrení eh, boli, mali neblahé dopady v časoch krízy. Takže čo si myslíte o niektorých masívnych štátnych pomociach v niektorých členských krajinách? First, uh, you are right that, uh... Už uh, máte pravdu v tom, že Európa veľmi trpí v dôsledku možného obmedzenia výroby a nesieme negatívne následky oslabenia nášho výrobného potenciálu, ktorý súvisí s hospodárskou krízou. Uh, Isté potrvá istý čas, kým sa budeme môcť vrátiť uh, na úroveň hospodárskej hospodárskeho rozvoja, teda na úroveň spred začiatku krízy. Na to, aby sa nám to podarilo, musíme skombinovať eh, dva aspekty. A to súvisí eh, s prvou časťou vašej otázky. Musíme skombinovať investície eh, súkromného aj verejného charakteru do vzdelávania a inovácií, do oblasti životného prostredia, do technológií zeleného využívania energie, do efektívne hospodárstvo, ale zároveň musíme e, príjmať rozhodnutia o stratégiách úniku tak, aby keď sa vrátime na úroveň udržateľných finanč- verejných financií, aby sme boli schopní udržať túto úroveň. Teda mm, na jednej strane musíme e, sa držať e, vývoja nahor a druhý aspekt sa týka skôr stabilizácie našich postupov. Ja si myslím, že ak nenapravíme tendenciu našich verejných financií, mm, tak budeme mať dočinenia so situáciou, v ktorej e, budeme všetci e, zadlžení, budeme využívať všetky naše financie na vyrovnanie dlhu a nebudú žiadne zdroje e, už uvoľnené na investície musíme urobiť všetko z našich síl, aby sme predlžili takejto situácii a preto potrebujeme eh, vyvinúť eh, nástroje, ktoré budú podporovať práve využívanie verejných aj, aj súkromných investícií v tomto smere. Áno, v rámci ukončenia štátnej pomoci eh, tak ako to želáte. Pýtam sa, či v rámci udržateľných verejných financií, či netreba zmierniť sociálne stabilizátory, e, pomoc v nezamestnanosti a taktiež dôchodky, pretože tieto stabilizátory zohrávajú úlohu počas krízy. Ano, súhlasím s vami v tom, že v európskej spoločnosti verejnej a sociálnej služby vrátanie e, služieb zdravotníctva zohrávajú kľúčovú úlohu a sú súčasťou základných kameňov európskeho sociálneho štátu. Zároveň na to, aby sme do, dosiahli udržateľnú e, sociálnu spoločnosť, musíme mať zdravý finančný systém. A je na členských štátoch e, a je to v rámci ich kompetencií, pretože tu hovoríme o národných kompetenciách, práve v kontexte e, rozpočtových rozhodnutí teda je na členských štátoch, aby rozhodli, aké budú ich priority v oblasti financovania. Ja si myslím, že je dôležité, aby Členské štáty vo svojich rozpočtoch vylepšili kvalitu verejných financií, mm, ktoré sa budú zameriavať na oblasti, ktoré budú podporovať hospodársky rast a vytvárať e, udržateľnejšie a ekologickejšie hospodárstvo. To bude najlepšie pre budúcnosť EÚ. Ďakujem pekne. Teraz v mene skupiny ALDE, pán Klinc. Ďakujem pekne. Európska únia a Spojen, Spojené štáty americké sa snažia zdôrazniť, ako chcú veľmi spolupracovať na tom, aby sa vyrovnali so súčasnou krízou, aby sme zabezpečili, aby sa neopakovala takáto kríza. Podľa mňa skutočnosť je úplne iná. Keď sa pozrieme na rekapitalizáciu bank, na medzinárodné účtovné štandardy, keď sa pozriem na otázku toho, čo presne je potrebné regulovať, tak e, sa mi zdá, že Európa je úplne odlišná od Ameriky v tomto smere a to ešte viac ako pred troma rokmi. Chcem sa vás opýtať veľmi konkrétne, čo chcete e, v najbližších 12, mesia- 12 mesiacoch urobiť, aby ste zabránili takémuto vývoju opäť a aby ste nepodľahli pokušeniu utiekať sa k možnosti arbitrácie, pretože to by nebolo veľmi prípustné v takejto situácii. Thank you, Mr. Klintz. Ďakujem pekne, pán Klintz. E, čiastočne s vami súhlasím a čiastočne nesúhlasím. Súhlasím s vami v tom, že je potrebné vylepšiť našu spoluprácu so Spojenými štátmi americkými v oblasti hospodárskej politiky Zároveň za posledné zhruba dva roky, najmä v súvislosti so summitom G20 a s týmto fórom, podarilo sa nám dohodnúť sa na spoločnom obrovskom balíčku fiskálnych stimulov a to aj na úrovni rozpočtu, aj na úrovni menového dohľadu. Hovorím tu o rozhodnutí z roku 2008, ktoré znamenalo, že predídeme k tomu, aby súčasná, súčasný úpadok eh, viedol k dlhodobému hospodárskému úpadku. Ja si myslím, že spoločne s vládou Obamu a s jej legislatívou, ktorá je zameraná na eh, dohľad nad finančnými trhmi a reguláciou tejto oblasti, eh, sa snažíme. Isté, že vždy je možné ešte mnoho vecí zlepšiť, a tu hovorím predovšetkým e, o makroekonomickú nerovnováhu na celosvetovej úrovni. Vieme, že Čína je prebytkovým hospodárstvom a nie je ochotná e, znehodnotiť svoju menu aspoň čiastočne, zatiaľ čo Spojené štáty americké e, majú teraz veľmi vysoký deficit verejných financií. V tomto kontexte sa musíme snažiť veľmi vážne diskutovať so svojimi hlavnými partnermi eh, na strane Spojených štátov aj Číny a hovoriť o tom, ako by sme mohli dosiahnuť lepšiu rovnováhu eh, na makroekonomickej úrovni v globálnom meradle. Čína je rovnako dôležitá ako Spojené štáty, keď hovoríme o nerovnováhe na makroekonomickej úrovni mimochodom. Pán Rejn, ešte doplnková otázka k eurozóne a jej rozširovaniu. E, niektorí ekonómovia tvrdia, že by bolo rozumné, aby nové členské štáty, najmä tie, ktorých mena je veľmi naviazaná na euro, aby veľmi rýchlo boli prijaté do eurozóny, e, to by im umožnilo lepšiu istotu a znížilo by to ich obavy, že by došlo k znehodnoteniu ich meny. Čo si vy myslíte o rýchlom prijatí týchto malých štátov do eurozóny? Ďakujem. Domnívam sa, že musíme sa držať pravidiel a tiež zákona. Európska únia je spoločenstvom zákona a vychádza práve z dodržovania týchto zákonov a zo zásad právneho štátu. Ja si myslím, že mm, diskusie medzi, medzi ekonomami a právnikmi, ktoré sa týkajú zmluvy Európskej únie v tomto smere. Ja si myslím, že základným cieľom sú udržateľné verejné financie, udržateľné v tom zmysle, že dlhodobo bude možno sledovať udržateľnú týchto financií a tiež makroekonomická stabilita. Ďalej, konvergenčné kritériá sú schopné merať, či tá, ktorá krajina splňa tieto základné kritériá na úrovni udržateľných verejných financií. Máme niekoľko možných kandidátov v súvislosti s týmito pravidlami a kritériami a veľmi pozorne sledujeme, aby sa tieto pravidla dodržiavali. Chceme, aby sa dodržiavali aj pravidlá hospodárskej a menovej únie, tak ako aj všetky ostatné pravidlá. Doplnková otázka by sa nemala týkať úplne inej oblasti, teda prosím, nedržte sa príkladu pána Klinca. Teraz v mene zelených pán Lambert. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán Ren, už veľmi dlho využívam tieto zaradenia. Myslím si, že môžem povedať, že Fínsko ma primelo k tomu, aby som sa o mnoho viac prispôsobila inováciám. Ako ste vy schopní eh, povedať, eh, keď hovoríme o inováciách, myslím si, že nehovoríme o tom istom. Keď sa zameriame na rast HDP, aj na istý zelený rast HDP, eh, nadmerný rast HDP znamená nevyrovnanosť takéhoto vývoja a potom mnoho ďalších negatívnych aspektov, ktoré súvisia napríklad s klimatickými zmenami. Teda ja sa chcem opýtať, čo presne vy by ste chceli zmeniť na tom, aby náš hospodársky model rozvoja bol iný. Keď vás totiž počúvam, chcete isté mierne zmeny eh, v tomto smere, ale nie žiadne zásadné. Teda aké konkrétne zmeny chcete navrhnúť? Thank you. You are talking to somebody who has... Ďakujem. Hovorili ste s niekomu, eh, to má vo svojej knižnici prvé vydania, prvé verzie e, správ e, v tejto oblasti a myslím, že sa dotýkate veľmi citlivej a dôležitej oblasti. Ja veľmi presadzujem to, čo ste vy nazvali zeleným e, komponentom a počerkujem túto zelenú oblasť v našich hospodárstvách Ide tu o kombináciu, aby sme využívali také hospodárske nástroje, ako je zdaňovanie, tak to aj robíme v kontexte klimatických zmien a energetického balíčka. Ciele Európskej únie sú veľmi ambiciózne a ja som e, hrdý na to, že som bol členom eh, komisie, ktorá rozhodovala eh, o tom, aby sa znížili emisie, uhlíkové emisie o 20 do roku 2020. Teda musí tu byť eh, kombinácia legislatívy a zdaňovania na jednej strane a na druhej strane inovácia a technológie na druhej strane. To musí byť v súlade a tí, ktorí robia politiku, musia zabezpečiť, aby sme vytvorili pozitívnu dynamiku medzi tou legislatívnou prácou a technologickou prácou. A to všetko v prospech udržateľnej spoločnosti. Sme na dobrej ceste, ale ešte máme pred sebou mnoho krokov, ale prosím, nespochybnujte uh, uh, moju rozhodnosť v tejto oblasti. Upresníme to, čo sa týka nahradenia HDP ako indikátora alebo e, mať lepšie ukazovatele, aby sme vedeli, aká je hodnota e, ľudského rozvoja. Chcem poznať váš názor. Doesn't uh, want me to respond. All right. Ak chcete, aby som odpovedal priamo, takže ja nie som medzi týmito dvomi, ale som na oboch týchto stranách. Potrebujeme e, hrubý domáci produkt ako meradlo eh, hospodárskej aktivity, e, je to vlastne štandardizovaný e, ukazovateľ ekonomickej aktivity a na tieto ciele to funguje dobre. Ale samozrejme, e, musí sa to rozvíjať, tak ako sa to robí e, v kontexte štatického systému e, OSN a tiež v rámci Eurostatu. A paralelne s tým chcem budovať na práci, ktorá sa vykonala e, v kontexte hrubého domáceho produktu. A tak, ako som povedal v mojich písomných odpovediach, zamýšľam predložiť návrh spolu s kolegmi o metodologickom rámci, ktorý bude štatisticky merať aj iné indikátory e, rozvoja ľudskej spoločnosti, nie len e, hospodárske e, ukazovatele alebo hrubý domáci produkt. To je veľmi dôležité, ale Samozrejme, musíme si uvedomiť, že žiaden z týchto ukazovateľov nemôže zmerať to, ako je človek spokojný a šťastný. Ďakujem a teraz prejdeme k skupine ECR. Ďakujem. Ďakujem, vítam vás v tomto výbore. Hovorili sme o verejnom dlhu a o dôležitosti investícií do inovácie v prospech rastu. S tým súhlasím. A potom ste pokračovali e, v opísaní nových nástrojov e, verejných investícií a toto mi pripomína e, političku v Británii, ktorá povedali, povedala, nemôžete míňať peniaze, ktoré nemáte. A bávam sa, že sa vraciame k tejto diskusii, ale dúfam, že nenadlo. Keď pán Monty prišiel do tohto výboru a hovoril o investíciách, tak poukázal na to, že najdôležitejším zdrojom investície a inovácie sú e, výnosy. EU má len 50 zdrojov zo so súkromných zdrojov na e, toho, čo má ju Spojené štáty do výskumu. Pán Monty povedal, že treba vyvinúť tlak na e, e, dane a to zlepší investície a potom dlhodobo sa musíme pozerať na nízke dane. Taký vy máte na toto názor. Dovolte, aby som najprv povedal, že sa veľmi teším na očakávanú správu Mario Montiho, pokiaľ ide o E, spoločný trh, ktorá má byť predstavená v apríli. Ja som s ním mal predbežné diskusie a veľmi sa teším na ten výsledný produkt. Prirodzene, v mnohých ohľadoch, keď ste hovorili o Mario Monti, máte pravdu. Súkromný sektor vo všetkých rozvinutých hospodárstvách má zodpovednosť a podiel e, v na investíciách do rozvoja a výskumu. A my musíme zabezpečiť, aby naše verejné financie sa nezhoršovali v dôsledku toho, že by sa oslabila naša celková kapacita investície do výskumu, na úkor súkromného sektora. Teda musím povedať to, čo som povedal na začiatku. Prepačte, že som taký tvrdohlavý, ale ja si naozaj myslím, že udržateľné verejné financie a investícia do hospodárskeho rastu a udržateľnej zamestnanosti musia ísť ruka v ruke. A toto platí aj pokiaľ ide o zabezpečenie investícií do inovácie a výskumu. Ďakujem, ale aby som nadezala, chcem vás požiadať vašu odpoveď čo si myslíte o názore pána Montyho, že strednodobo musíme e, musíme mať ten cieľ, aby dane boli konkurencieschopné. Moja odpoveď je áno. Ja som e, v našej krajine v 90. rokoch som pracoval pre premiéra e, a bola to najhoršia hospodárska kríza a hovor, tam sme pracovali na reforme daňového systému. Ja si myslím, že musíme mať konkurencie schopný daňový systém, daňové systémy, ktoré sú spravodlivé, aby e, podporovali udržateľný rozvoj našich spoločností. Ďakujem. A teraz e, v mene GUE NGL pán Šuntis. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán komisár, musím povedať, že ja som si pripravil inú otázku, ale vzhľadom na to, že úlohou komisie a Európskej investičnej banky bola eh, nedávno v Atenách tak sa chcem vyjadriť k kritickej reakcii verejnej, verejnej mienky, pretože vaši zástupcovia e, e počas e, dialógu s ministrami povedali, že e, dôchodok 700 eur je privysoký a treba ho znížiť. A Nehovorilo sa nič o daňových únikoch v oblasti DPH alebo iných. No a pritom teda navrhovali zníženie dôchodkov. Napriek tomu, že sú tu daňové úniky napríklad správcovských spoločností. Ja sa pýtam teda, či tu taktiež nejde o e, príjmy, čo spravíte vy, čo spravíte v oblasti daňových únikov? Ďakujem za odpoveď. E, Daňové úniky sú vážnym problémom a je to problém, ktorý existuje a preto ho riešiť, aby sme takéto medzery neakceptovali, pretože veľmi oslabujú naše verejné financie a naše verejné služby. A keď som to povedal, tak je jasné, že to je vlastne v kompetencii národných štátov, aby bojovali proti daňovým únikom. A preto v tomto kontexte je vlastne to zodpovednosťou gréckej vlády a úradov, aby bojovali proti daňovým únikom a tiež to, aby zabezpečili, že národný štatický systém a financie budú e, spolahlivo fungovať v budúcnosti. E, dodatočná otázka? Teda doplňujúca otázka je nasledovná. podľa akého mandátu prichádza to od pána Almuniu alebo od vás tie odporúčania v oblasti dôchodkov a platov? Ehm, dostali ste nejaké informácie? Prečo nečakáte na ehm, návrh greckej vlády v oblasti stability a prečo ehm, neprebrať to, čo vaši zástupcovia navrhovali vo vzťahu s ministrami? Áno, my e, samozrejme čakáme na e, ten e, návrh greckej vlády, na ten politický balík, vrátanie konkrétnych hmatateľných opatrení, ktoré umožnia znížiť nadmerný schodok rozpočtu, aby mm, to opäť rešpektovalo všetky kritéria. To je teda e, dôležité, tá spolupráca s gréckými úradmi a po odprezentovaní niekedy v nadchádzajúcich týždňoch budeme diskutovať a budeme musieť prijať rozhodnutie, či už e, s touto alebo budúcou komisiou. Teraz EFD, pán, an, pani Andreasen. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, Tusom. Zdá sa, že členstvo v eurozóne je už neudržateľné pre mnohé krajiny. Keď bolo euro zavedené, ceny sa zvýšili v mnohých krajinách eurozóny a v súčasnosti prieskum mienky v Estonsku svedčia o tom, že 75 obyvateľov si myslí, že sa zvýši, e, e, zvýšia ceny, ak bude prijaté euro budúci rok. Súhlasíte s tým, že sa ceny zvyšujú po zavedení eura? Ak áno, čo by ste spravili proti? A odporúčate, aby viac krajín vstúpilo do eurozóny? A druhá otázka, ako by ste pomohli tým krajinám, ktoré potrebujú devalvovať svoju menu, aby sa vyrovnali s hospodárskou a menovou krízou? E, teraz to samozrejme spraviť nemôžu, pretože sú členmi v eurozóne. Ďakujem pekne. Pokúsim sa e, využiť čas na zodpovedanie prvej otázky, čo sa týka nárastu cien. Členstvo v eurozóne by nemalo e, zvýšiť e, úroveň cien a to samozrejme závisí od hospodárskych politík tej ktorej krajiny ide o to mať udržateľne nízku infláciu, čo je e, vlastne kritérium na vstup do eurozóny pre akúkoľvek krajinu. Neexistujú žiadne dôkazy o nárastoch cien, aj keď e, môže e, niekedy dôjsť k nárastu cien. Ceny sú zaokrúhlené, ale ak hospodárske politiky sú správne a inflácia je nízka, tak potom by nemalo dôjsť k e, všeobecným nárastom cien. Potom sa pýtate, či som za alebo proti rozšíreniu eurozóny. Ja som za na základe zmluvy pre EÚ. Ak krajina splňa požiadavky na pristúpenie k eurozóny ďalšou kandidátskou krajinou je Estonsko, tak potom nevidím dôvody, prečo by tak spraviť nemohla. Estonsko je dosť blízko, ale budeme sa musieť ubezpečiť, že všetky pravidlá sú dodržané aj zmluvy. No a tejto otázke sa budeme venovať na jar, keď bude predložená správa o konvergencii pre Estonsko Pán Ren, e, Slovensko práve oslavilo prvý rok v eurozóne a e, tam bol dosť vysoký nárast cien, e, dokonca nárast o viac ako 25 a HDP kleslo o ďalšie percento v porovnaní so susedskou Českou republikou. Ako to vysvetlíte, ako chcete vysvetliť, že to nejako nesúvisí s vstúpením do eurozóny? odpoveď. Za týmito číslami je viacero faktorov. Mám mnoho slovenských priateľov a e, e, veľká väčšina z nich je za to, že Slovensko je v eurozóne. Eurozóna, pardon, euro ochránilo Slovensko e, pred súčasnou finančnou krízou. Platí to nielen pre Slovensko, ale aj pre tú krajinu, ktorú ja poznám najlepšie. Ja si pamätám na e, finančnú krízu na začiatku 90. rokov. Vtedy Fínsko nemalo euro a mm, e, prinieslo to so sebou veľkú nezamestnanosť. A teraz máme euro a ochraňuje to e, veľa väčších aj menších členských krajín v týchto ťažkých hospodárskych a finančných časoch. Ďakujem pekne. Teraz e, späť k ľudovej strane. Pán Karas ako prvý. Oh, e, e, cítime vašu dobrú vôľu, ale zároveň aj vašu bezmocnosť, keďže nemáte dostatok kompetencií a sú tam veľké rozdiely v kompetenciách a dostatku skúseností za posledné roky. Vo vašej oblasti tak ako aj v ostatných oblastiach je potrebné vodcovstvo. Chcem sa vás opýtať, nemyslíte si, že tieto ciele, o ktorých hovoríte, sa najlepšie dajú dosiahnuť tým, že komisia e, zostaví katalóg kritérií, e, ktoré bude obsahovať jednotlivé programy, napríklad Európa 2020 e, a nebude požadovať zbytočné veci od seba členských štátov, ale bude mať presný prehľad o tom, čo je presne potrebné preveriť a čo je potrebné požadovať. Ja sa vás chcem opýtať, či medzi členského, členskými štátmi, medzi komisiou a Európskou centrálnou bankou sa vytvorí nejaký výbor, ktorý bude zameraný na riešenie tejto situácie, na otázky deficitu, tak aby ste mohli zavádzať konkrétne sankcie a aby ste mohli aj prípadne chváliť isté krajiny a odmeňovať ich, ak dôjde k pozitívnym výsledkom. Ako chcete postupovať v tomto smere? Ďakujem. View, economic... Ja si myslím, že tvorba finanč... uh, hospodárskych politík je akýmsi eh, orchestrom, všetky nástroje musia eh, dobre hrať, aby eh, tu bol súlad. Treba rešpektovať nezávislosť Európskej centrálnej banky, taktiež úlohu Európskej rady, parlamentu aj komisie. Musíme spolu dobre hrať a podľa mňa najlepším spôsobom na to, aby sme naozaj dosiahli uh, ciele EU 2020, čo sa týka hospodárskeho rastu a udržateľnej zamestnanosti, už myslím, že si musíme spoločne stanoviť zmysluplné ciele, realistické ciele, spoločné pre celú EÚ. No a potom sa pozrieme na to, ako každá jedna členská krajina môže e, dosiahnuť svoje vlastné ciele a ubezpečíme sa, že súčet týchto 27 eh, cieľov umožní dosiahnuť ten spoločný európsky cieľ a potom sa to budeme snažiť dosiahnuť prostredníctvom tak dohľadu, ako aj e, prostredníctvom nových nástrojov, ktoré umožňa financovanie dosahovania tohto cieľa. Preto som povedal, že v budúcnosti tá práca to musí byť e, partnerstvo, prisvojenie si tých tém, jednotný trh a inovatívne finančné nástroje, aby sme mm, zabezpečili financovanie v kontexte stratégie ukončenia štátnej pomoci. Doplková otázka. Bolo by rozumné, keby sme mali e, spoločnú bilanciu, aby sme sa držali spoločných e, kritérií, pretože nevieme, či čísla, ktoré dostávame, sú správne, sú rôzne verzie vyhodnotení. Preto sa vás chcem opýtať, či by spoločný postup nebol najlepším základom, ako by sme mohli začať e, túto spoluprácu v oblasti koordinácie, koordinácie hospodárskej politiky. Thank you, Mr. Karas, for this, uh... Ďakujem, pán Kara za túto otázku, ktorá už dlho je na programe Európskej komisie. Ja si pamätám na mnohé diskusie aj na pôde vášho uh, na pôde rozpočtového výboru v 90. rokoch. Máme e, príležitosť o tom podrobne hovoriť a treba tak spraviť v kontexte strednodobého preskúmania, e, ktoré sú súčasťou e, finančných výhľadov. To všetko dlaždí cestu budúcim finančným výhľadom. A ja si myslím, že cieľmi EU 2020 je vzdelávanie, zelené technológie, e, digitálne technológie. To všetko treba zdôrazniť v kontexte strednodobého preskúmania rozpočtu. A ja si myslím, že európsky rozpočet by mal lepšie slúžiť cieľom investícií, budúcich investícií na udržateľnej, zelenej a rozumnejšej ekonomiky. Ďakujem pekne. Teraz Ďalšia otázka, pán Kerins. Godājamais e, kandidát kungs, ir pagājuši... Ďakujem pekne, vážený pán e, dezignovaný komisár. 8 rokov uplynulo, odkedy sa zaviedlo euro a 5 rokov uplynulo od nedávneho e, rozšírenia Avšak 11 z 27 členských štátov EÚ je ešte stále mimo eurozóny. A medzi týmito štátmi je 8 štátov, ktoré sú tzv. nové členské štáty. A chcem sa opýtať nasledovné. Ako vnímate ďalší postup rozšírenia eurozóny a aký presne máte naplánovaný harmonogram tohto rozšírenia? Ďakujem. Kiitoksia Ďakujem pekne za vašu otázku. Rád by som tiež hovorila svojim materinským jazykom. E, urobím to teraz, aby som nezabudol počas celej tejto rozpravy hovoriť po fínsky. Táto otázka je veľmi dôležitá. A tak, ako ste aj uviedli, 11 z 27 členských štátov ešte je mimo eurozóny. Eurozóna e, prejavila svoju sílu za posledných 10 rokov a e, nie len v dôsledku tohto tvorského úpadku, tvorskej krízy, euro ponúklo ochranu e, v tých neľahkých časoch e, tejto krízy aj malým, aj veľkým členským štátom. Aj preto veľmi dobre chápem, že mnohé z týchto 11 členských štátov, ktoré sú mimo eurozóny, sa snažia e, stať sa členom eurozóny. E, môj pohľad je veľmi jasný. Na základe zmluvy budeme vychádzať pri našom rozhodovaní. Najdôležitejšie je schopnosť udržateľným spôsobom zabezpečiť e, zdravé verejné financie a ich rozvoj a tiež makroekonomické udržateľné kritéria je zavedených 5 e, kritérií udržateľnosti a vzhľadom na tieto kritéria budeme vyhodnocovať a to konkrétne v prípade každého jedného štátu, či tá, ktorá krajina splňa takéto kritéria, by sa stala členom eurozóny alebo nie. E, zdá sa, že najbližším reálnym kandidátom je Estónsko, ktorého verejné financie sú v relatívne dobrom stave a to zhruba 4 verejného dlhu vykazuje Estonsko. Nebudem však hovoriť nič konkrétnejšie, chcem iba zdôrazniť, že aj v prípade Estonska budeme sa držať pravidiel a budeme sa snažiť zabezpečiť, aby všetky kritéria boli splnené, aby, aby Estonsko mohlo vstúpiť do eurozóny. Ďakujem. Uh, thank you very much. I will gladly... Ďakujem pekne. Ja sa pridám k tejto hre k ping-pongu s vami a predložím svoju doplnkovú otázku v angličtine, ak dovolíte. Úloha maastrichtských kritérií pri ďalšom rozširovaní eurozóny, ako presne vy vnímate úlohu týchto kritérií vzhľadom na to, že väčšina členov eurozóny práve teraz porušuje jedno alebo niekoľko týchto kritérií, kritérií stability. Ďakujem. We know that uh, Vieme, že to, čo ste uviedli, je do veľkej miery dôsledkom finančnej krízy a hospodárskeho úpadku. Je dôležité, aby všetky štáty eurozóny sa vrátili na úroveň udržateľných verejných financií. Hovoríme už celý večer o tejto veci a bude to jednou z najdôležitejších úloh pre mňa ako dezignovaného komisára v nadchádzajúcich eh, mesiacoch v oblasti hospodárskej politiky. Eh, pokiaľ ide o týchto 5 kritérií, tieto boli vždy iba akýmisi ukazovateľmi. Ukazovateľmi toho, či tá ktorá krajina je schopná zabezpečiť udržateľnosť svojich verejných financií a tiež toho, či táto krajina má politickú ochotu a schopnosť zabezpečiť, aby táto udržateľnosť verejných financií bola dodržaná. Thank you, uh, and now Ďakujem pekne. A teraz pani Esaja. Thank you, Mrs. Chair. Um, Mr. I would... Ďakujem pekne. E, ja by som tiež rada hovorila našim spoločným materinským e, jazykom. Pán Ren, aby ste mali ešte ďalšiu príležitosť hovoriť po fínsky, ak chcete. Je všeobecne známe, že niektoré členské štáty EÚ e, sú zverejňujú e, nepravdivé informácie o svojich hospodárskych výsledkoch. Môže to mať obrovské následky, keď napríklad e, schopnosť e, produkcie schopnosť Európskej únie je ohrozená. Nehovoriac už o ťažkostiach, ku ktorým dochádza v oblasti vyhodnocovania eurá ako meny. Pokiaľ ide o zverejňovanie týchto nepravdivých informácií, čo chcete urobiť, aby boli takéto informácie povinné, aby boli pravdivé a aby zodpovedali skutočnosti. Ďakujem. Tá. Máte pravdu v tom, že pravdivé a dôveryhodné informácie, e, štatistické informácie sú základom pre analýzu hospodárskej politiky a rozhodnutia tejto oblasti a preto e, tu nejde iba o technické problémy, ale o inštitucionálne problémy, ktoré majú obrovské hospodárske aj politické dopady. Napríklad nevieme, do akej miery je deficit verejných financí Grécka v tejto chvíli. A preto je isté, že ťažké nejakým spôsobom stanoviť nejaké dlhodobejšie ciele a už vôbec nie krátkodobejšie ciele. V každom prípade potrebujeme konkrétne a um, účinné nástroje na to, aby sme ostránili deficit verejných financií a to určiteľným spôsobom. Um, je jasné, um, že v takomto prípade je potrebné napraviť túto situáciu a hlavnú zodpovednosť eh, má na svojich pleciach eh, grécka vláda, grécké orgány už eh, sa ujali tejto zodpovednosti a komisia a Eurostat podporujú Grécko v týchto opatreniach. Štatistický úrad Grécka chce očistiť svoju povesť a chce dosiahnuť dôveryhodné informácie, ktoré bude zverejňovať. Rád by som teraz pripomenul, že v návrhu komisie spred 4 rokov som sme vtedy hovorili o auditových právach, ktoré znamenali, že v roku 2004 sa prijal, prijalo rozhodnutie a som si istý, že sa budeme musieť vrátiť k tejto veci, budeme ju musieť znovu otvoriť a bude potrebné zamyslieť sa nad spôsobom predkladania návrhov, aby komisia mala takéto právomoci overovať informácie, štatistické informácie v takýchto prípadoch. Ďakujem. Further question. Uh, Doplnková otázka. Hovorili ste v úvode veľmi správne, že chcete sa venovať predovšetkým uh, otázkam Eurostatu a štatickým informáciám na národnej úrovni a ich pravdivosti. Boli by ste ochotní zverejniť nejaké sankcie, ktoré by ste uvalili na tie členské štáty, ktoré opakovane zverejňovali nepravdivé štatistické informácie? Aké konkrétne nástroje by ste chceli využiť? Meillä on eh, EU-lainsäädännön nojalla Máme v rámci legislatívy Európskej únie možnosť eh, započať postup eh, konanie vo veci porušenia. Je to dlhodobý proces, ktorý je možné využiť aj niekoľkokrát. Okrem toho potrebujeme napraviť takýto problém čo najrychlejšie a preto je o mnoho lepšie, aby sme sa snažili pracovať e, ako spojenci s gréckou vládou, v tomto prípade s gréckými orgánmi, aby sme podporovali Grécko v jeho, v jeho činnosti, aby sme sa snažili čo najskôr napraviť túto situáciu, aby e, štatistické informácie v Grécku boli zverejňované na takej úrovni, ako je to požadované v Európskej únii. Ďakujem. Thank you. Uh, now... Ďakujem. Te, teraz za socialistov a demokratov pán Sikluna. Ďakujem. Pán Ren, moji kolegovia už hovorili o pakte stability rastu a to, že ne, nestačil na to, aby zabezpečil plnenie finančných záväzkov v zložitých finančných časoch zo strany členských štátov a neposkytoli dostatočnú flexibilitu. Teraz hovoríme o koordinácii a dohľade. A chcem sa teraz ale vrátiť k otázke štatistík. Tu ide o dôveryhodnosť, pretože mnohé krajiny nemajú dostatočné dôveryhodné štatistické inštitúcie a nemajú dobrú správu v oblasti štatistík. Hovoríme o zrútení sa štatistického systému v jednej konkrétnej krajine, ale myslím, že si je ich viacej, ale sme na to neprišli. Nemyslíte si, alebo ako môžeme mať taký optimistický prístup. E, e, napríklad mnohé vlády e, majú príliš optimistické výhľady a to má potom dopad na verejné financie. A čo s členskými štátmi, ktoré e, nemajú dostatočnú úryhodnosť, pokiaľ ide o strednodobú správu e, v oblasti fiškálnej. Ďakujem. Ja som požiadal svoj kabinet, aby preštudoval prípad Grécka, pokiaľ ide o tamojší štatistický systém a jeho fungovanie a tiež som si vydal informácie eh, o ostatných členských štátoch. A informácie, ktoré som dostal, hovoria, že Grécko je výmočný prípad a sú tam naozaj vážne problémy, tak ako je to predstavené v správe komisie, ktorá bola prijatá v piatok a preto sa tam musia prijať korektívne opatrenia na to, aby sa zabezpečila nezávislosť a profesionalita e, štatistického systému v Grécku. Napríklad v prípade vstupu Slovenska do eurozóny. Možno si spomeniete, môžem vám povedať, pripomniť, že Slovensko muselo čeliť veľmi prísnemu testovaniu svojho verej, deficitu o verejných financiách zo strany Eurostatu. A Eurostat využil um, svoje metodologické misie, aby vyhodnotil také veci, napríklad ako fungujú investície do infraštruktúry alebo náklady e, zdravotníctve, ako sa klasifikujú v e, národnom hospodárskom systéme. A mňa to veľmi pozbudilo, pretože som sa z toho o tom dozvedel z viacerých zdrojov a ja si myslím, že toto je bdelosť, e, v ktorej musíme pokračovať a musíme zabezpečiť, aby naše štatistiky boli e, vedené správne na národných úrovniach a e, aj na úrovni Eurostatu, aby bolo jasné, že tento systém funguje správne. Ale moja obava je, ako sa chcete pričiniť do toho, aby sme tu mali rovnováhu. Teda na jednej strane veľmi prísny prístup komisie a na druhej strane e, komisia by nemala byť e, tým veľkým dohliadačom na všetko. Ehm, prečo e, to musíme robiť, keď je tu mnoho krajín, kde to dobre funguje, Mm, e, ktoré majú svoje strednodobé e, fiskálne rámce. To je otázka, ktorú podľa mňa môžeme dobre zodpovedať v kontexte komunikácie, pokiaľ ide o koordináciu a dohľad v hospodárskej politike. My sme mali počiatočnú diskusiu o možnosti klásť väčší dôraz na strednodobý rozvoj verejných financií v eurozóne a tiež aj v oblasti štátov, ktoré sú mimo eurozóny. E, ja si myslím, že to je jedna z vecí, ktoré sme sa naučili počas súčasnej krízy, že sa naozaj musíme zamerať na strednodobé hľadisko a musíme prijať opatrenia, aby sme zabezpečili, že naše verejné financie sú udržateľné. Ďakujem. A teraz nasleduje pán Padar. Kohtumisel herra Barrosoga oli meile juttu ja, ja herra Barroso ka lubas, et, et astuda samme edasi. Keď sme sa stretli s pánom eh, Barosom, tam sa hovorilo o tom, že sa príjmu ďalšie kroky, pokiaľ ide o smernicu o eh, službách verejnom záujme eh, máte jasnejšiu predstavu o tom, alebo prípadne harmonogram, e, ako táto práca bude ďalej postupovať? Ďakujem. Pre mňa je to veľmi dôležitý stimul pre ďal, budúcu komisiu a vážim si, že predseda Barozo to tak e, výrazne počiarkol v tom prípravnom seminári pred vypočutiami minulý týždeň. Ja mne veľmi záleží na tom, aby sme predložili presvedčivý návrh o rámci pre verejné a sociálne služby. Ale samozrejme, to nie je moja priama zodpovednosť. Bude to kolegiálne rozhodnutie a je to téma, na ktorej pracuje celé kolegium, celá komisia a chápem to tak, že tento návrh predložíme v priebehu tohto roku Rade a parlamentu. Ja, e, et, et Doplňujúca otázka. Nie pochyb o tom, že nemáme na výber. Musíme spraviť e, všetko, čo sa dá na e, optimálne verejné výdavky a na to, aby sme ostali v istých hraniciach ja som rád, že v roku 2008 sa nám podarilo v Estónsku ostať pri 2,75-percentnom deficite a 3,9 v roku 2009. Samozrejme, potom je tu otázka verejného a súkromného financovania, ale čo si myslíte o spolupráci v rámci e, pobalskej stratégie s cieľom optimalizovať politiky a vytvárať synergie? E, členské krajiny samozrejme sú prvé zodpovedné. Ja sa však pýtam, či e, skrátenie verejných výdavkov by malo e, pokračovať aj v kontexte spolupráce medzi členskými krajinami? No už myslím, že pre Estónsko koordinačným priestorom bude eurozóna, teda vo chvíli, keď Estónsko vstúpi do eurozóny. Ak teda budú splnené všetky kritéria, ale zároveň je dôležité posilniť našu baltskú stratégiu, napríklad v environmentálnej oblasti, ale aj v oblasti námornej bezpečnosti, komunikácií, telekomunikácií, energetických e, sietí. A dobrým príkladom kombinácie týchto aspektov je investovanie z európskeho rozpočtu pre prepojenie energetických sietí v tejto e, pobalskej oblasti. No a Estonsko je jednou z kľúčových, e, jeden z kľúčových príjmateľov tejto pomoci. Ďakujem pekne. Teraz k Alde, pán Tromouza. Ďakujem, pani predsednička. Pán Ren, e, predseda Európskej investičnej banky, povedal, že sú ochotní pomôcť Grécku, ak krajina alebo EÚ požiada o pomoc. Myslíte si, že EÚ by mala vytvoriť e, mechanizmus na pomoc tým krajinám, ktoré sú e, v platobnej neschopnosti a myslíte si, že opravné opatrenia by mali byť uplatnené eh, na tie krajiny, ktoré nesplňajú požiadavky v rámci stratégie EU 2020? Ďakujem za odpoveď. už hovoríme hlavne o krízovom e, riadení v oblasti finančných financií ak teda hovoríte o finančnej pomoci typu eh, M, Medzinárodného menového fondu. Dovolte, aby som to vysvetlil. Rast stability a pakt stabilitu, stability a rastu musí e, z definície zabezpečiť, že členovia eurozóny budú mať udržateľné verejné financie. A to tým, že budú e, rešpektované všetky pravidlá v mene európskej solidarity, teda aby neboli potrebné e, také e, permanentné krízové mechanizmy. A preto sa musíme zamerať na e, dobré uplatňovanie tohto paktu a jeho posilnenie v rámci politickej koordinácie a dohľadu, ale aj e, v greckom kontexte e, je to dobrý príklad. My spolupracujeme s gréckou vládou na politickom balíku s konkrétnymi opatreniami, aby sa Grécko vrátilo na cestu udržateľných verejných financií. Druhá vec je, ak sa dohodneme na nejakých princípoch, ale ex ante mechanizmus, teda nejaký permanentný mechanizmus pre takéto prípady by so sebou prinášal veľké morálne e, riziko a musíme sa na to pozrieť aj z tohto pohľadu. Doplňujúca otázka, ak dovolíte, pán Triše prišiel pred mesiacom do Európskeho parlamentu a povedal, že Európska centrálna banka nemôže uplatňovať žiadne špecifické e, politiky pre e, špecifickú krajinu, ktorá má ťažkosti v eurozóne. Povedal, že je iba jedno euro. E, myslíte si, že keby existovali eurobondy, tak eurozóna by mohla účnejšie bojovať proti kríze? Súhlasím s pánom Trišetom, je iba jedno euro a preto máme jednotnú menovú politiku. No a súbežne aj hospodárskú politickú koordináciu. A hlavným prvoradým cieľom teraz je zabezpečiť, aby pakt rastu a stability bol skutočne uplatňovaný takým spôsobom, ktorý zabráni akýmkoľvek eh, prípadom neudržateľných verejných financií, pretože inak by sme mohli pardon, museli mať e, permanentné rizikové mechanizmy. A ešte späť k tomu, čo ste povedali, k dlho, dlhopisom, ako napríklad e, spôsob financovanie projektov v kontexte EIB. Na to by som sa taktiež e, pozrel otvorene ale vytvárať permanentné krízové mechanizmy, to by určite so sebou prinieslo výrazné morálne riziko. Ďakujem pekne. Teraz zelený pán Kanfin. Pán Ren chcem hovoriť o vašej otvorenosti a inovatívnosti, ale hovoríme aj o fiskálnej spolupráci, pretože od začiatku hovoríte o potrebe obnoviť udržateľné zdravé verejné financie, ale nehovoríte, akým spôsobom to dosiahnuť. Sú dva spôsoby znížiť e, financie a e, potom spolupráca. E, komisia odhaduje, e, ušli zisk vo výške 200 miliard eur ročne kvôli daňovým rajom. Vieme, že e, najväčšie podniky prispievajú čím ďalej tým menej do verejných financií, takže aké konkrétne návrhy podporíte nie ako komisár pre fiškálne otázky, ale ako komisár, ktorý má na zodpovednosti makrofinančnú stabilitu v eurozóne. Takže Aký návrh by ste podporili počas ďalšieho funkčného obdobia? Ďakujem pekne. Samozrejme, budem úzko spolupracovať s mojim designovaným kolegom Semetom eh, v oblasti daní. Máme na tom eminentný záujem aj vy a ja, pretože ako členovia e, výboru, ako aj daňovníci chcete e, odstraňovať nedostatky a vyhnúť sa e, daňovým únikom. Preto si myslím, že musíme pokračovať v našej práci, ktorá už pokročila svojím spôsobom v nedávnom roku alebo dvoch aj v kontexte G20. Ide o to mať dobré medzinárodné pravidlá zamerané na boj proti daňovým rajom. A zásadné podľa mňa je mať e, taký medzinárodný daňový režim, ktorý vylučuje daňové raje. Za posledných 20-25 rokov sme videli, že e, daň prešla z kapitálu na pracovnú sílu a nemyslím si, že toto vedie k udržateľnej zamestnanosti našich občanov v Európe. Komisia sa snaží pracovať proti e, nekalej e, daňovej konkurencii, ale treba pamätať na to, že zdaňovanie je naďalej národnou právomocou, takže presadzujeme medzinárodné princípy a dobrú správu vecí verejných v tejto oblasti. A ešte na záver, využijem mojich 12 sekúnd. V októbri minulý rok Európska rada pozvala pardon, vyzvala komisiu, aby sa pozrela na uh, E, možný prínos inovatívnych finančných nástrojov aj e, zdanovanie medzinárodných e, finančných transakcií na rôzne účely. My toto oznámenie predložíme na jar a tam budú obsiahnuté aj ďalšie podnety na diskusiu o medzinárodných daňových režimoch. Doplňujúca otázka ešte, čo sa týka inovatívnosti, ktorú si vyžaduje závažnosť krízy. Aký máte názor na čínsky návrh z londýnskeho samitu, čo sa týka reformy medzinárodného auditného systému, teda uberať sa skôr cestou e, koordinovanejšieho systému. Aký máte názor na túto vec? Podľa mňa je to zaujímavé a slubné. Teda fakt, že Čína sa chce zapojiť do e, viacranej koordinácie výmenných kurzov, kurzov a menovej politiky. Je to dobrý príklad v časoch krízy koncom 2009 e, E, centrálne banky, európska aj čínska, sa e, spoločne vyjadrili k výmeným kurzom a podľa mňa výmenný kurz euro, e, dolár a yuan predstavuje hrozbu pre európske oživenie a preto naďalej musíme diskutovať s Čínou tak multi ako aj bilaterálne. Uh, um, now... Ďakujem pekne. Teraz skupina ECR a pán Gifford, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, niektorí uh, kolegovia ešte trpia dôsledku uh, nepriaznivého počasia. V Veľkej Británii s tým máme dosť veľké problémy. A pokiaľ ide o narastajúci um, schodok rozpočtu, hovorilo sa tu veľa o Grécku, ale o Veľkej Británii, Portugalsku, Španielsku, Lotyšsku, mnoho ďalších krajín e, má tiež veľmi vysoký deficit e, rozpočtu. E, chcela by som počuť váš názor o deficite Veľkej Británie a tiež akú, ako vnímate súčasný plán vlády Veľkej Británie vyrovnať sa s týmto deficitom, pokiaľ ide o záväzky, ktoré sú mimo bilancie, ústavné bilancie a ktoré sa týkajú predovšetkým dlhov. Ako vnímate túto problematiku? Thank you, thank you, Mrs. Ford. Ďakujem pekne, pani Ford. Musím povedať, že nemám v pláne podielať sa na e, domácich politických diskusiách vo Veľkej Británii, ale ani v žiadnom inom členskom štáte. Týmto si môžete byť istí. Ja sa snažím pracovať na tom, aby sme dosiahli stabilitu verejných financií Eh, opäť v Európe a to čo najskôr je dosť rozsiahly eh, postup, deficitový postup po Veľkej Británii a v súlade s týmto rozpočtovým postupom zameraným na deficit eh, a s konkrétnymi krokmi, ktoré sú v súlade s kritériami, ktoré vyplývajú z paktu stability a rastu. Je stanovený tiež presný harmonogram, ako iste viete, a na to, aby sme splnili tento časový plán, je potrebné e, každoročne dosiahnuť zníženie deficitu verejného, verejných financií a je dôležité, aby vláda Veľkej Británie sa držala týchto cieľov a, e, a s rovnakým zanietením. Ďakujem pekne, chápem že nechcete sa nejakým spôsobom zapájať do diskusí na domácej pôde, ale predsa len je tu problém s dlhmi, ktoré sú mimo účtovných e, súvah. A my na našej domácej pôde máme problém v tomto smere a iste všetky politické strany by súhlasili s tým, že je potrebné, aby verejný sektor bol transparentný rovnakým spôsobom, ako napríklad to požadujeme od bank čo sa týka ich dlhov, ktoré sú mimo účtovných súvah. E, e, teda vnímate to vy tiež ako problém, túto nerovnováhu v transparentnosti? E, pozrieme sa na túto problematiku a tiež všetky ostatné relevantné body, ktoré súvisia s udržateľnosťou verejných financií vzhľadom na rozsiahle deficitné postupy v súlade s programami, ktoré vyplývajú z paktu stability a rastu. Myslím si, že to bude lepšia pôda diskutovať o týchto problémoch. Mm, zatiaľ som sa ešte celkom presne a podrobne neoboznámil s problémom verejných financií v Veľkej Británii a nesla by som preto, preto teraz zaujímať nejaké konkrétne stanovisko v tomto smere. Right, thank you. Um, we Pekne. Teraz prejdeme k štvrtému kolu a záverečnému kolu našich otázok. Opäť skupina ľudovcov a je tu pani Kráca, ktorá položí otázku. Kyrie Pítrope, tá minimata ja tin υποστήριξη, tá minimata... Ďakujem pekne. Hovorili ste o štátnej pomoci zvyšuje to deficity, takže reakcie sú zmiešané. Pani Merkelová povedala, že krajiny eurozóny sú spolu zodpovedné za to, čo sa deje. Aj pán Reinfeld povedal, že e, to tak je, ale pán Zapatero vyzval Európu k solidarite. E, a pán Garito, španielský minister, povedal, že Európska centrálna banka vylúčila akúkoľvek možnosť záchrany greckého hospodárstva. Ja sa pýtam, aký je váš názor na solidaritu v tejto oblasti. Myslíte si, že ide o pomoc členskej krajiny, krajine? Je to politického alebo hospodárskeho charakteru? You are talking to somebody who has... Uh... Ja e, som študovala práve v oblasti medzinárodnej politickej ekonomiky a preto si myslím, že politika a ekonomika veľmi úzko súvislia. Myslím si, že je dôležité uvedomiť si, že solidarita um, funguje oboma smermi. Máme v platnosti mechanizmy solidarity, ako napríklad kohezný fond, ktorý je veľmi dôležitým nástrojom na podporu sociálnej súdržnosti a konvergencie v Európskej únie. Zároveň máme pravidlá, ktoré súvisia s paktom stability a rastu v každej jednej členskej krajine Európskej únie a respektíve eurozóny je potrebné, aby sa dodržiavali tieto pravidlá a kritéria, ale taktiež, aby sa dodržiavala solidarita. Teda funguje to skutočne oboma smermi. Ako som už povedal, chcem spolupracovať s Gréckom, s gréckými orgánmi, e, s parlamentom, s vládou, so všetkými združeniami, ale predsa len hlavná zodpovednosť je na pleciach gréckej vlády a gréckého parlamentu, aby tieto zabezpečili, že e, nadmerný schodok sa podarí napraviť a aby došlo k vyriešeniu systémových problémov e, v štatistickom úrade Grécka. Sme partnermi, ale zároveň očakávame, aby sa dodržiavali pravidlá a bude to skutočne obrovská politická, ale aj ekonomická výzva pre grécku vládu vysporiadať sa e, s týmto problémom čo najskôr. Ďakujem. Have a follow-up? Máte doplnkovú otázku, prosím. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, απαντώντας στον κύριο Λάγκεν, είπατε ότι ε, στις περιπτώσεις δυσ, δύσκολων συνθήκων η εκάστοτε... Hovorí sa, že v ťažkých časoch charakteristiky členských krajín môžu byť zohľadňované, takže sa pýtam, úsilie, ktoré musí vyvinúť Grécko, Bude pritom zohľadňovaný pomer výdajkov, výdavkov na HDP. Ide totiž to o charakteristiky krajiny eurozóny. I would, uh, not, not like to go into, into... Nechcel by som zachádzať do podrobností a vyjadrovať sa k verejným financiám Grécka v v tomto kontexte. Ešte stále je Joachim Almunia príslušným komisárom, ktorý má na starosti toto portfólio a hovoríme tu o veľmi aktuálnych otázkach. Mm, predsa len považujem za veľmi dôležité, aby Grécko mm, čo najskôr predložilo rozsiahlý politický balíček, ktorý bude obsahovať aj opatrenia na zmiernenie tohto rozsiahleho schodku verejných financií. Hovoril som tu o fiskálnom priestore, keď som odpovedala na otázku pána Langena. Žiaľ, e, fiskálny priestor Grécka je veľmi obmedzený. Znamená to, že e, fiskálne, fiskálna konsolidácia sa bude musieť začať e, čo najskôr a nie až o niekoľko rokov, dajme tomu. Now, Mr. Fio. Teraz pán Fia. Muito obrigado. Sr. Comissário, gostaria de começar por o cumprimentar e perguntar... Pekne, najskôr by som vám, vás chcel srdečne privítať a chcem sa opýtať, e, aký máte názor na postup k Grécku. Boli tam veľké ťažkosti v oblasti verejných financií a došlo k veľmi výraznému zadlženiu tejto krajiny. Myslíte si, že by sa to mohlo zopakovať aj v ostatných členských štátoch? um, sú už isté náznaky takéhoto zadlženia aj v iných členských štátoch, myslíte si? Um, neviem, či máte už aj obavy uh, v tejto otázke zadlženia a ohrozenia deficitu rozpočtu. Teda ako vidíte pozíciu slabších a menších členských, členských štátov z finančného hľadiska, eh, najmä v južnej Európe? Myslíte si, že mm, sú náchylné na no takéto problémy, myslíte si, že budú schopné splniť eh, lehoty, ktoré stanovila komisia, aby napravili svoje deficity verejných financií? Ďakujem. Thank you. I... Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že sa tak mnoho musíme zaoberať Gréckom. Grécko nie je jediným štátom, ktorý má neudržateľné e, verejné financie, ale je to ten prípad, ktorý je v popredí. Keď sa pozrite na celú Európsku úniu a keď hovoríme o väčších a menších krajinách, tak e, priemerný deficit e, verejných financií od roku 2008 do roku 2009 je menej ako 3 a približuje sa 7 Zároveň v priestore finančnej kríze e, zadlženie zrástlo na 20 vzrástlo, e, na 68 88 e, krát. Takže Ehm, potrebujeme konsolidáciu verejných financií práve ehm, pre túto finančnú krízu. To naznačuje ehm, rozmery tejto výzvy a tiež aké je dôležité, aby sme sa venovali tejto otázke, aby sme sa nedostali ešte do väčších ťažkostí. A preto potrebujeme veľmi prísnu kontrolu paktu stabilitu a rastu a e, tiež dohľad a koordináciu hospodárskych politik a to má e, veľký význam pre dosiahnutie tohto veľmi náročného cieľa. E, prípad Grécka ale nie je ojedinelý a preto sa vás chcem opýtať, či e, viete o iných prípadoch, kde máte obavy o verejné financie a potom, aké opatrenia by ste navrhovali členským štátom, aby prijali, aby sa nezopakovala situácia Grécka v iných štátoch EÚ? Yes, uh, I am worried of uh, the trend uh, in uh... Ja skutočne mám obavy, pokiaľ ide o vývoj verejných financií v mnohých členských štátoch. Vo väčšine členských štátov máme neudržateľný vývoj e, verejnej zadlženosti a deficitu a preto musíme konať teraz a ten najlepší recept je pre tieto krajiny a vlastne pre celú eurozónu a pre všetky členské štáty EÚ je, aby aby prijali e, zásady paktu e, a rastu, aby prijali rozhodnutie o konsolidácii e, verejných financií a potom veľmi pozorne, zodpovedne posudzovali každú rozpočtovú politiku, každú rozpočtovú položku, aby zodpovedne e, nakladali s verejnými financiami, aj pokiaľ ide o investície do udržateľného vývoja. Ďakujem. A teraz pán Fejo. E, hovorí sa tu o tom, že potrebujeme 2% rast súhlasíte s tým, že e, môžeme začať hovoriť o zotavení, o rekalibrácii a e, môžeme zabezpečiť, že tie ťažkosti už sa nezopakujú. A e, myslíte si, že už tá rekalibrácia začala a aký je váš príspevok k tomu? Pán eh, kandidát sa pýta, eh, čo myslíte rekalibráciou? Áno, predseda komisie toto použil, tento termín, takže eh, to, čo on hovorí, je, že musíme zvýšiť rast o 2%. Teda prezident von v toto presadzuje. A mňa zaujíma, ako e, to chcete dosiahnuť. A som prekvapený, že ste e, nepostrehli tento, e, toto použitie termínu rekalibrácia zo strany pána von Rompoja. Možno preto, že nehovoril mojim materinským jazykom. Ide o to, či tá nezávisle na tom, či hovoríme o rekalibrácii alebo o revitalizácii, E, samozrejme, pán e, von Rompuy hovorí sám za seba, on hovorí za e, radu a ako prezident rady a ja hovorím v mene komisie a ako komisár, ak potvrdíte moju funkciu pre hospodárske a menové záležitosti. Takže Celá diskusia dnes večer sa zamerala na rast a e, rast zamestnanosti a na skutočnosť, že musíme posilniť našu schopnosť, aby sme posilnili náš potenciál rastu prostredníctvom udržateľných verejných financií, prostredníctvom stratégie EÚ 2020, aby sme vytvorili Ehm, e, zelenú ekonomiku, aby sme sa sústredili na inovácie, vzdelávanie, ktoré sú e, rozhodujúcimi pre e, hospodársky rast Európskej únie. Máte dodatočnú otázku? Ja viem, že vy nie ste zodpovední za to, čo povedal Fan Rompoy, ale e, chcem sa spýtať, Súhlasie s tým, že s príchodom nového, nového parlamentu, novej komisie, e, že je teraz čas začať s obnovou, e, s tým, aby sme vytvorili novú dôveru. Je teraz na čase, aby sme zmobilizovali zdroje, pretože nie každý e, veľmi utrpel počas tejto krízy. Nie je teraz na čase, aby sme pozbudili ľudí, aby použili zdroje, ktoré majú na obnovu. Áno, musíme pozbudzovať dôveru ľudí v hospodárstvo, pretože to má pozitívny dopad na dynamiku hospodárstva v Európe. A podľa mňa máme dve úlohy. Máme, sme tu pred výzvou rastu, musíme investovať do hospodárskeho rastu a musíme pozbudiť bankový sektor, aby sa otvorili možnosti pôžičiek pre e, podniky a pre jednotlivcov. A zároveň vo verejnom sektore musíme pracovať na tom, aby sme e, zabezpečili udržateľné verejné financie. Táto dvojitá výzva je pred nami a vyžaduje si veľmi rozhodné kroky na zabezpečenie hospodárskeho rastu a na to, aby sme zabezpečili, že budeme mať verejné financie. Udržateľné. E, teraz za sociálnych demokratov, socialist demokratov, pán Thaler. Ďakujem, pani predsednička. Pán Ren. Sviatky boli s tou prestávkou pre nás a nehovorili sme toľko o kríze, viac sme sa zamerali na podmienky, na lyžovanie, ale tie fakty sa nezmenili. Dochádzalo k úpadkom mnohých podnikov, strácali sa miesta pracovné, mnohé e, sny stroskotali Stredné a malé podniky sú veľmi rozhodujúce. V Európskej únii máme 20 miliónov takýchto podnikov, 99 eh, hospodárstva je tvorených týmito podnikmi. Našou úlohou je, aby sme eh, rozbehli eh, tieto podniky ale stredné malé podniky čelia byrokracii, majú veľmi zlý prístup k financovaniu a to treba vylepšiť. Ako zamýšľate uľahčiť fungovanie stredných a malých podnikov v EÚ? Ďakujem pekne za túto otázku, na ktorej mi e, veľmi záleží, pretože môj otec bol podnikateľ, ja som teda synom e, podnikateľa, e, vyrábal malé náhradné e, diely a ja som tam strávil časť mojej môjho detstva, ale viac nepoviem, pretože nechcem, aby bol obvinený z využívania dieťaťa na prácu. Máme jasné ciele, čo sa týka hospodárskeho rastu a preto sa e, musíme pozrieť na všetko, čo vplýva na budúci e, rozvoj malých a stredných podnikov. Napríklad e, sa musíme pozrieť na prístup k financiám. V týchto kritických časoch v mnohých členských krajinách je práve veľmi zložité mať takýto prístup. Preto sa mnohí obracajú na bankové odvetvie. Teraz teda nie je čas na vysoké dividendy a veľké bonusy, ale teraz ide o to mať zdravé súvahy bank a teda takýmto spôsobom e, zabezpečiť e, tok e, prostriedkov pre podniky, hlavne pre malé a stredné podniky, pre rodinné podniky, pre e, tie najmenšie podniky. Toto je kľúčový zásad hospodárskeho eh, hospodárstva a až keď sa im bude dariť, tak potom dosiahneme tie ciele, ktoré sme si stanovili v oblasti zamestnanosti a vytvárania nových pracovných miest. Doplňujúca otázka? Ďakujem pekne za túto časť vašej odpovede. Súhlasím s vami. Finančná, finančný trh bol e, dotknutý touto krízou a hlavnou obeťou sú malé a stredné podniky a hlavnou otázkou je prístup k e, financiám. Poplatky daňovníkov boli použité na záchranu bank a tie teraz prestali financovať práve tieto malé a stredné podniky. Problém s tokom e, likvidity so e, e, sebou prináša nižšiu zamestnanosť, nižšie investície a slabšiu dôveru. Napadá vás nejaká konkrétna činnosť na oživenie financovania malých a stredných podnikov? V tejto oblasti spolupracujeme s podpredsedom komisie pánom Tajanim. On je zodpovedný za priemysel a malé a stredné podniky a on sa obzvlášť zameria na otázku prístupu k financiám. Ale keď sa pozrieme aj na európske nástroje na zabezpečenie tohto prístupu pre malé a stredné podniky, tak tu musíme taktiež eh, myslieť na to, že väčšina financií pochádza z súkromného sektora prostredníctvom bank a iných finančných inštitúcií. Preto sa musíme ubezpečiť, že tento tok e, finančných prostriedkov naozaj e, dosiahne e, svojich adresátov, teda podniky a domácnosti. A Taktiež treba vyhodnotiť finančné nástroje EÚ, aby sme vedeli, ako lepšie e, podporiť joint ventures, ktoré sú základným kameňom financovania malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne, pani Gargles. Ďakujem. Tlač, hlavne v Spojenom kráľovstve, sa obáva o stabilitu eura, pretože Grécko e, má čím ďalej tým väčší verejný deficit. Ja sa pýtam, či zdieľate tieto obavy a ak áno, e, navrhujete e, uplatňovanie peňažných e, sankcií, tak ako sú zakotvené v pakte stability. Alebo si skôr myslíte, že stabilita eura je výsledkom hospodárskej váhy celej eurozóny, ktorá presahuje váhu jednotlivých e, zložiek. Ja sa pýtam, či nepreceňujeme eventuálny dopad greckého de- deficitu na stabilitu eura. Pred e, zhruba 30 rokmi New York, pardon, New York bol v platobnej neschopnosti, ale nejako to nemalo vplyv na e, dolár a pritom HDP e, New Yorku vždy presiahlo HDP Grécka. Áno ja naozaj spravím všetko, čo sa bude dať na to, aby členské krajiny eh, rešpektovali tento pakt rastu a stability a taktiež pravidlá o nadmernom schodku. Je to totiž to veľmi dôležité pre samotné dotknuté krajiny, ich eh, obyvateľov, ale zo systémového hľadiska aj pre celú eurozónu. A preto hovoríme o európskej solidarite Predpokladá to totiž to, že každá krajina eurozóny má zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a zdravé a udržateľné verejné financie v záujme dotknutej krajiny, ale aj pre e, celú eurozónu. Preto sa musíme zamerať na e, viacero krajín. A ešte Stále je otvorená otázka budúceho e, rozhodnutia v rámci postupu pri nadmernom schodku, či e, to komisia e, začne v januári alebo vo februári. Teda inak povedané, či komisár v tej dobe, či už pán Almonia alebo ja, ak dovtedy ma potvrdíte v mojej funkcii a začnem od 1. februára doplňujúca otázka. Vy ste neodpovedali na moje otázky, či sa obávate o stabilitu eura kvôli Grécku a či presadzujete implementáciu e, finančných sankcií, tak ako sú v pakte stability, alebo či spolu s e, predchádzajúcim komisárom Lamim, že je to tá zastaralosť paktu, teda e, odobrať krv niekomu, kto už trpí chudokrvnosťou. Ďakujem. Najskôr teda grécky problém, čo sa týka nadmerného schodku a e, rastúceho verejného dlhu. To je mimoriadne závažné, hlavne pre Grécko, pre gréckých občanov, daňovníkov ale má to aj e, e, možný, e, môže sa to rozšíriť aj na celú eurozónu. Nie je to zatiaľ tak závažné, aby to ohrozilo stabilitu celej eurozóny. Práve preto je zásadné, aby grécka vláda, parlament e, začali konať a vypracovali presvedčivý politický balík s konkrétnymi hmatateľnými opatreniami. Čo sa týka paktu rastu a stability a jeho nástrojov, ja ako komisár, ak budem potvrdený vo svojej funkcii, tak nevylúčim žiaden nástroj, ktorý by sme mohli využiť, ale naozaj teraz je zásadné rýchlo konať, aby sme sa vyhli zhoršeniu situácie. Takže mali by sme mať taký vývoj, ktorý by mm, zaručil udržateľnosť verejných financií v Grécku. Ďakujem pekne a teraz na záver opäť Alde a pán Schmidt. Ďakujem pekne. Pán Ren, um, môžete oprašiť váš piatý jazyk, keď Švedsko vstúpilo do EÚ v roku 1995 Vtedy bola vyjedna, bol vyjednaný, e, bola vyjednaná výnimka, to platilo aj pre Spojené kráľovstvo, aj pre Dánsko, ako určite viete. Pán e, dezignovaný komisár, mám otázku trochu citlivú vo Švedsku. Pýtam sa, či Švédsko môže z dlhodobého hľadiska ostať e, mimo eurozóny bez porušenia zmluvy, čo sa týka tak obsahu, ako aj duchu, ducha tejto zmluvy. Treba sa s touto otázkou obratiť na švedskú vládu, teda s otázkou eventuálneho pristúpenia k eurozóne? Ďakujem pekne za túto otázku. Je to veľmi dôležitá otázka pre Švedsko, ale aj pre Európu. máte pravdu, keď hovoríte, že Švédsko nemalo výhodu e, výnimky, čo sa týka e, prijatia eura pri vstupe do EÚ. EU ja si žiaľ spomínam na eh, chvíľu, kedy Švédi eh, v referende v roku 2003 rozhodovali o eh, prijatí eura. Všetci poznáme, výsledok. Musím povedať, že ide o politickú situáciu, ktorá je skutočnosťou a táto otázka je v konečnom dôsledku uh, otázkou, ktorú si musia zodpovedať samotní Švédi. Existujú presvedčení Európania ako ja a so, som aj severanom. A samozrejme je želateľné, aby Švedsko bolo v eurozóne, ale ako som už povedal, v konečnom dôsledku o tom musia rozhodnúť samotní Švedi. Nedávno som sledoval interviu s ministrom financií v švédskej tlači a mm, pán minister sa zamýšľal nad významom možnosti e, Švédska rozhodovať o osude eurozóny. Ja myslím, že to je e, dobré východisko takejto diskusie a ja myslím, že by sme sa mohli zúčastniť tak, takejto debaty. E, plne však rešpektujem e, rozhodovacie právomoci Švedov. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. V nedávnych prieskumoch verejnej mienky vo Švedsku vidíme, že je väčšina za to, aby Švédsko sa stalo členom eurozóny a niektorí uviedli, e, že mm, tá premenlivosť a nestabilita menových kurzov, to sa ukazuje napríklad aj s čínskou menou, to všetko je dosť nepokojujúce. Keď došlo k zniženiu hodnoty švedskej koruny zhruba pred 25 rokmi, to bol veľký problém. Aj nedávno, keď tomu došlo, to bol veľký problém, veľmi znepokojujúce. Mm, možno vy by ste to mohli vnímať eh, z pohľadu solidarity, pretože pochádzate predsa len z Fínska. Možno by ste mohli eh, vnímať toto členstvo Švedska v eurozóne ako solidaritu. Mm, ja sa snažím eh, o to, aby sa dodržiavali rovnaké podmienky pre všetkých aby platili rovnaké pravidla pre všetkých v oblasti hospodárskej politiky v rámci EÚ, ale odvolávam sa teraz na svoje odpovede na predchádzajúce otázky. Viem veľmi dobre, že um, diskusie na domácej pôde vo Švédsku prebiehajú tak, ako prebiehajú. A nemyslím si, že by bolo pozitívne a stimulujúce, keby som teraz zaujímal nejaké veľmi silné stanovisko a vysielal nejaké veľmi silné signály do Švédska, odtiaľto z Bruselu. Uh, Myslím si, že Švédsko a Švédi diskutujú o tejto veci. Mm, myslím si, že je potrebné, aby mali možnosť, aby mali priestor diskutovať o tom a jedného dňa nadíde vhodná chvíľa, aby sa prijalo rozhodnutie. Ja ako občan severskej krajiny, ja by som bol veľmi rád, keby Švédsko sa stalo členom eurozóny, pretože e, by sa tým završil e, proces e, zakomponovania severských krajín do Eh, Európske spoločenstva so všetkým, čo k tomu patrí. Ďakujem. Mm. Zdá sa, že sme úplne presne na čas uzavreli našu diskusiu. Odznelo všetkých 32 otázok a teraz môžeme prejsť k záverečnému vyhláseniu pána dezignovaného komisára. Predtým, ako mu však dám slovo, rad, rada by som pripomenula tie tri body, ktoré som spomenula už v úvode nášho vypočutia a dostali ste ich aj písomne. Neviem, či ich ešte máte. Týkajú sa vašej spolupráce s výborom EKON a e, včasného dodávania informácií a dokumentov e, a tiež e, v prípade prepojených oblastí tých troch portfólií, ktoré súvisia s našim pôsobením, našej spolupráce s našim výborom a tiež pôsobením v oblasti makrofinancií a dohľadu. Možno by ste mohli odpovedať kladne jednoducho na všetky tri otázky a týmto by to bolo vybavené, ale nechám to na vás a dávam slovo na vaše záverečné vystúpenie. Nech sa páči. Thank you, madam, uh, madam president. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Som ochotný a pripravený spolupracovať s týmto výborom a budem vás informovať o všetkých známych a neznámych skutočnostiach. Ehm, avšak neviem, či celkom budem schopný informovať o tých neznámych skutočnostiach, pretože ak o nich nebudem vedieť, tak nebudeme schopní informovať. To by bolo dosť ťažké. E, v každom prípade teším sa na spoluprácu s výborom EKON v tomto pozitívnom duchu e, budeme schopní spoločne čeliť výzvam. Rád by som na záver uviedol, že z tohto e, veľmi obsažného a stimulujúceho vypočutia z našej diskusie si odnášam mnoho pozitívneho, aj keď eh, niekedy otázky, ktoré tu odzneli, boli eh, veľmi ohnivé a niekedy bolo neľahké na ne odpovedať. Ja som si vedomý, že to patrí k veci. Našim spoločným cieľom je to, aby táto udržateľná ekonomika, ktorá bude obsahovať aj sociálne aspekty, a makroekonomické aspekty je našim spoločným cieľom. Chceme sa snažiť o úzkú spoluprácu medzi parlamentom a komisiou, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili. Okrem toho si myslím, že naša výmena názorov zdôrazňuje význam tých troch cieľov, ktoré rezonovali v našej diskusii. Musíme sa snažiť dosahovať lepšie výsledky v oblasti stability a rastu, ale aj globálneho riadenia musíme poprvé e, znovu vybudovať európske hospodárstvo, musíme zmobilizovať všetky nástroje na vybudovanie e, zelenej ekonomiky, ktorá bude zaveraná na rast a pracovné miesta. Musíme preto posilniť politiku hospodárskej politiky a začleniť všetkých aktérov do tohto úsilia na národnej a regionálnej úrovni. Stratégia Európskej únie 2020 musí priniesť konkrétne výsledky a ja si myslím, že takéto, e, takýmto postupom sa nám podarí priniesť tieto výsledky. Mm, po druhé, musíme posilniť základy našich e, hospodárstiev a to tým, že budeme konsolidovať naše verejné financie, pretože iba zdravé udržateľné e, fiskálne základy nám umožnia vyrovnať sa s problémami vo fiskálnej oblasti a zabezpečiť investície do budúcnosti. Po tretie, musíme sa snažiť presadzovať naše spoločné záujmy a konať spoločne na globálnej scéne. Preto musíme využiť všetky možnosti, ktoré nám poskytuje zmluva aj vo forme možného zastúpenia Európskej únie. Dúfame, že získame silnejšie zastúpenie na Svetovom fóre a budeme z toho profitovať. Hospodárska kríza spôsobila obrovské škody v hospodárstve Európskej únie. Došlo k obrovským stratám na pracovných miestach a preto musíme prijať konkrétne rozhodné opatrenia okamžite, pretože inak eh, hrozí, že tieto škody sa prehlbia a budú dlhodobého charakteru. Európsky občania očakávajú, aby Európa priniesla výsledky a je na nás, aby sme splnili tieto ich očakávania. Spolieham sa na vás, spolieham sa na spoluprácu s vašim výborom a som ochotný ujať sa tejto výzvy a nastoliť správne fungovanie verejných financií a vrátiť európske hospodárstvo späť na úroveň rastu a udržateľného rozvoja, a to spoločne s vašim výborom. Ďakujem pekne a teším sa jednak na vašu správu a potom dúfam aj na ďalšiu spoluprácu s vašim výborom. Ďakujem. The... Uh, Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať dezignovanému komisárovi aj za to, že ste všetci dodržali čas. Hodnotia sa schôdza sa bude konať od 8. do 9. dnes večer v ASP 1G3. Je to otvorená schôdza koordinátorov, takže nech sa páči poslanci aj e, aj ostatní, ale samozrejme žiadni asistenti alebo tlač. Takže ASP 1G3 a týmto je toto vypočutie ukončenie. Teda od 8 do 9, ešte raz opakujem.